Vážení kolegovia a priatelia, som veľmi rada, že sa opäť všetci vidíme. Dúfajme po prestávke, kedy ste načerpali sily a odvtedy sa odohralo mnoho udalostí vo svete. Bohužiaľ, je tomu takmer vždy tak, že sa cez Vianoce konajú porušenia ľudských práv, ktoré nikto rád nevidí. Navrhla by som preto, aby sme začali naše stretnutia pri stretnutie prijatím programu schôdze. Poprosím vás, príjmime návrh programu schôdze. A mimochodom šťastný nový rok všetkým, aj tlmočníkom a každému, kto je prítomný. Predpokladám, že sme program schôdze prijali. Rada by som oznámila, že toto stretnutie sa prenáša na internet a kamery sa automaticky obrátia na toho človeka, ktorý prednáša svoj prejav. Hlási sa pani Veržia o slovo, ale pani predsednička hovorí, že najprv ukončí svoje oznámenia. Web streaming teda beží ako zvyčajne a kamery sa zamerajú na toho, kto práve hovorí. Poprosím vás, aby ste si vypli mikrofón, keď začnete hovoriť a hovorte pomaly a zreteľne kvôli simultánnemu tlmočeniu. Ja nie som tá, ktorá by mohla v tomto niečo žiadať, ale predsa sa snažte. Všetci tí, e, ktorí sedíte v blízkosti prednášajúceho alebo toho, kto sa práve ozve, tiež budete na webe zviditeľnený, takže by možno nebolo múdre, keby ste sa zapájali do iných aktivít a súkromných diskusí v miestnosti počas rokovania. Pani Veržia, máte slovo. Keď je to technická poznámka, tak nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Uvedomujem si, že od polovice decembra sa odohrávajú nepríjemné udalosti v Tunisku. Bohužiaľ, situácia sa tento víkend ešte oveľa viac zhoršila. Mali sme 30, 40 alebo dokonca už je aj 50 mŕtvych v troch oblastiach, ktoré sú postihnuté najviac my sme už mali rozpravu v tomto výbore k predmetnej záležitosti, ale myslím si, že napriek tomu by sme mali venovať istý čas aj počas dnešného stretnutia týmto záležitostiam. Myslím, že tuniská vláda ukázala svoju pravú tvár a myslím si, že my by sme mali k tomu zaujať stanovisko. Nuž, hovorí pani predsednička, mnohé politické skupiny plánujú navrhnúť rozpravu na plenárne zasadnutie k tejto veci. Áno, aj moja skupina to tak plánuje, hovorí pani Veržie. Dúfam, že sa k nám pripoja aj ostatní. Pretože si myslím, že má sa stanoviť istá hranica tomu, čo je priateľné. Videli ste iste všetci na internete tie strašné scény. Je to absolútne nepriateľné. Áno, hovorí pani predsednička, máte absolútnu pravdu. Pokračujeme schválením zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 14. októbra. Ak nie sú žiadne námietky, pokladajme zápisnicu za schválenú. Zvyčajné oznámenia predsedajúcemu predsedajúceho, je mi ľúto, že počas prestávky sa udialo toľko vecí a nie vždy pozitívnych, ale aj tak sa budem snažiť o stručnosť. Predovšetkým by som vám chcela pripomenúť, že pred vianočnými prázdninami, pred prestávkou ktorom boli Vianoce a Nový rok, dostal bola udelená Sacharovová cena a prijala sa správa pani Andrikiene. Náš podvýbor silne podporoval, podporoval tento výbor, vysokú predstaviteľku a správodajkyňa správy, o ktorej hovorím pani Andrikiene, sa k nám iste čoskoro pripojí. Som veľmi rada, že hneď pred Vianocami sme dostali od vysokej predstaviteľky oznámenie o tom, ako budú obsadené vysoké posty vo Európskej službe vonkajšej činnosti v súvislosti s ľudskými právami novým permanentným predsedom skupiny pre ľudské práva Pán Engelbert Tojerman z Rakúska zaujme tento post. Som presvedčená, že budeme mať aktívne vzťahy. Je to skúsený muž v tejto pracovnej oblasti, takže to bolo oznamené tesne pred Vianocami. Vysoká predstaviteľka to oznamila. Je pre nás iste úľavou, že dlhá kampaň, ktorú, ktorá bola v súvislosti s obsadzovaním postov v Európskej službe vonkajšej činnosti, ktorú viedla vysoká predstaviteľka. Táto kampaň sa stretla s pozitívnym ohlasom. E, či je tu pani Veronika Nois, pretože chcem zistiť, či tu je, pretože bola nominovaná na direktorát pre ľudské práva a demokraciu. Vieme, že pani Arno výborne spolupracuje a ja dúfam, že tomu tak bude naďalej Neskôr počas tohto stretnutia sa k tomu vrátime. Teraz späť k našim témam, parlamentným témam, ktoré sme ukončili pred Vianocami. Prijali sme dôležité uznesenie k Afganistanu, ďalšie uznesenie k Malajsku. Bola som dva a pol týždňa v Malajzii, nie len na prázdninách, ale aj na plantážach repky olejnej ktoré by mali byť trvalo udržateľné a v našom uznesení sme odsúdili prax palicovania, ktorá ešte stále je živá v Malajsku. Ďalej sme sa venovali právam homosexuálov v Ugande a tragédii utečencov z Eritreji v Sinajskej púšti. Rada by som spomenula, že spolu s podpredsedníkom podpredsedom pre ľudské práva Európskeho parlamentu, pána Macmillana Scotta, ktorý tu práve nie je, sme boli 10. decembra v Oslo na slávnosti, kde Liu Xiaopo dostal Nobelovú cenu za mier. A táto slávnosť bola skutočne dojímajúca pre mňa to bol veľmi dôležitý zlomový bod v mojej politickej kariére. Som veľmi rada, že som mala možnosť hovoriť s mnohými aktivistami a obhajcami ľudských práv z Číny, ktoré ne- ktorí nemôžu žiť v Číne, pretože ako vieme, nikto z Pekingu nesmel prísť do Oslo na odozdávanie Nobelovej ceny za mier. Všetky členské štáty EÚ, ktoré boli diplomaticky zastúpené na stretnutí v Oslo, boli aj na tejto slávnosti a všetci sme iste si všimli, že 15 až 20 krajín sa rozhodli poslúchnuť radu Číny a nezúčastnili sa na odovzdávaní Nobelovej ceny za mier. Mnohí z nás Počas vianočných prázdnin sme ostro sledovali situáciu v Bielorusku po prezidentských voľbách, ktoré sa konali 19. decembra. Pred Vianocami pán predseda Európskeho parlamentu Buzek inicioval mimoriadne stretnutie k situácii v Bielorusku a na tomto stretnutí dúfam, že všetci sa tam zúčastníte, bude v stredu 12. januára od jednej do tretej. Predsedovia politických skupín sa podobne rozhodli a to konkrétne tak, že by sme mali vyslať do Bieloruska misiu, ktorá by zistila situáciu priamo v teréne, rozhodnutie o tom, aké, budú, aké bude zloženie a kedy pôjde misia do Bieloruska, to bude jasné hneď po mimoriadnom stretnutí Európskeho parlamentu. A ďalšie stretnutie k misii bude 13. januára. Uvidíme, aké rozhodnutia sa príjmu na týchto stretnutiach. Prijala sa dohoda, že stretnutie v stredu bude stretnutie výboru AFET, bude mu predsedať pán Albertini, predseda výboru AFED, ale toto stretnutie e, bude organizované v súčinnosti s podvýborom pre ľudské práva a bude tu delegácia z Bieloruska aj delegácia z Euronestu. Takže vydalo sa spoločné vyhlásenie, ktoré podpísali predsedovia delegácií, a to 20. Čo, čo skoro po 20. decembri, v podstate to bolo 20. decembra, a v tomto vyhlásení sa hovorí, že OECD si všimlo e, nezrovnalosti počas volebného procesu, pozorovali sa útoky policie na demonstrantov a to iste nie, nie je v súlade s konštruktívnym dialogom a snahou o demokratizáciu. E, toto oznámenie malo, mal svoj dopad, zarezonovalo a pán predseda Európskeho parlamentu Buzek žiadal, aby perzekvovanie demonstrantov prestalo. Medzi iným ďalšie platformy volajú po nezávislom vyšetrení toho, čo sa stalo v Bielorusku počas prezidentských volieb. Ďalšia dôležitá téma, ktorej sa budeme venovať. Myslím si, že privítame diskusiu EÚ, ktorá by mala iniciovať eh, isté tresty pre politických predstaviteľov Bieloruska, ktorí prispeli k tomu, že boli zatýkania, že sa zatvárali úrady a kancelárie rôznych predstaviteľov ľudských práv, obhajcov ľudských práv v Bielorusku, v Minsku. Teraz niečo k Pakistanu. V Pakistane brutálne zavraždili Salmana Tasira, ktorý bol, ktorý bol guvernérom Panžabu. Je známe, že podporoval minority, že bol e, to tolerantný človek a iste ste už zistili zo správ, že ho zastrelil člen jeho vlastnej ochranky. Kri- kresťans- kresťans- maďarská žena, ktorá bola odsúdená za to, že sa rúhala. To je ďalší prípad, ku ktorému sa vyjadril aj pán predseda Buzek v novembri a žiadalo sa, aby sa tieto zákony o rúhaní sa zmenili. Myslím si, že my všetci súhlasíme s takýmto krokom. Egypt. V Egypte je veľmi znepokojujúca situácia, pretože koptský chrám v Alexandrii bol zbombardovaný na e, nový rok a 21 ľudí zomrelo. Nasledovala odveta kresťanov, ktorí volali po tom, aby sa potrestali páchatelia a obvinili vládu, že nerobí dosť. Ďalej pobrežie Slonoviny, aj tam je súčasná kríza veľkým dôvodom pre obavy, ale Africká únia zaujala v tomto veľmi jasné stanovisko k tejto situácii a ak sa nemýlim, e, tak aj parlamentné zhromaždenie západov afrických krajín sa snaží angažovať v riešení tejto krízy. Ehm, neustále však pokračujú porušovanie ľudských práv a bezpečnostné zložky, ktoré sú lojálne Loranovi Gabovi, sa ehm, venujú e, popravám a vyhosteniam a e, počas toho, ako prebiehajú protesty e, proti takémuto nezákonnému získaniu moci. Včera voliči na juhu Sudánu začali hlasovať v referende o nezávislosti pre juh tejto krajiny a aspoň doposiaľ, ak sa nemýlim, nedošlo k žiadnym závažným incidentom eh, násilného charakteru budeme sledovať e, vývoj tejto situácie, aby sme zachovali, aby sa zachoval mier v tejto situácii, keďže prezident Bashir trvá na tom, že je nevinný v obvineniach proti, z genocídy, e, zločinov proti ľudskosti a ďalších zločinov e, bude musieť zúčastniť súdneho konania v Hágu a bude musieť obhájiť svoju pozíciu. Ehm, Práve teraz prebieha e, pozorovateľská misia Európskej e, únie. V týchto voľbách e, budeme mať priamu správu od našej kolegyne, ktorá vedie túto pozorovateľskú misiu. Potom na našej najbližšej skôdzi sa budeme venovať v správe tejto pozorovateľskej misie. Pani Veržia už spomenula Tunisko. Tam prebiehajú aktívne prípravy delegácie nášho podvýboru, aby sme vycestovali do tejto krajiny. Budeme tam štyria, ktorí vycestujeme do Tuniska okolo 25. 26. januára. Budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako by sme mohli čo najlepšie eh, chrániť nielen ľudské práva, ale aj obhajcov ľudských práv v tejto krajine. Budeme sa snažiť pochopiť, prečo došlo k týmto eh, násilným udalostiam v poslednom čase. E, ďalej je potrebné spomenúť aj Palestínu. E, tu sme zaznamenali viacero veľmi znepokojúcich e, udalostí vrátane úmrtia neozbrojených civilistov, ktorí protestovali. To je v časoch, keď zdá sa mirový proces je zablokovaný, teda je to veľmi nepríjemná situácia. Ďalej v Ukrajine, ktorá je relatívne bližšie v našom východnom susedstve. Ja som sa nedávno skontaktovala s komisárom Filem a Požiadala som ho, aby ma informoval, čo môže urobiť po policajnom útoku na organizáciu, ktorá e, sa zaoberá podporou e, žiadateľov o azyl a bojuje proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu. E, názov tejto skupiny je Lenicia a k tejto udalosti došlo v októbri. Bola som veľmi rada, že pán komisár Fule odpovedal na túto moju otázku a ubezpečil ma, že Veľvyslanec Európskej únie pre otázky bezpečnosti e, sa venoval tejto téme v decembri na oficiálnom stretnutí so zástupcami Ukrajiny a ďalej e, veľvyslanec e, skupiny socialistov prišľúbil, že sa tomu budú venovať a budeme vás naďalej informovať o ďalšom vývoji tejto situácie. Ešte spomeňme jednu veľmi dobrú správu a síce, že Európska únia už oficiálne ratifikovala e, dohovor OSN o právach e, ľudí s postihnutím. K tomu došlo 23. decembra minulého roka a ešte tesne predtým, ako vypršala možnosť ratifikácie tohto dokumentu, teda Európska únia je prvý, prvou e, regionálnou organizáciou, ktorá podpísala um, takúto medzinárodnú dohodu. Budeme e, teraz e, sledovať, ako budú jednotlivé členské štáty ratifikovať tento dokument. Teraz sa dostávame k Rusku, e, konkrétne k prípadu Chodorkovský a síce súd, súdny proces. Po oznámení na našej poslednej schôdzi nášho podvýboru, rada by som informovala všetkých členov podvýboru, že tak ako ste si ste všetci všimli, keď ste sa sledovali dianie vo svete. Ruské orgány sa opäť vrátili k represáliám voči verejným protestom. Je veľmi znepokojujúce vidieť, že policia zadržala 130 protestujúcich na základe článku 131. To sme už sledovali aj za posledný rok a vedeli sme to napokon aj osobne pri našom vycestovaní do Ruska spoločne s pani Andrikiene a s pánom Berman 31. augusta. Tieto zadržania mm, sa skutočnili v Moskve a v Sankt Peterburgu. Je veľmi znepokojujúce, že tieto obvinenia sú veľmi závažné a e, myslím, že sa nemýlim, keď sa domnievam, že je to útok na nejaké náznaky, ktoré sme videli e, v poslednom čase, že nový e, primátor Moskvy tvrdil, že tieto mierové protesty budú povolené, ale nestálo sa tak. Mm, mnohí eh, demokratickí vodcovia demokratickej opozície, eh, okrem iného bývalý eh, podpredseda vlády, bol tiež zatknutý a ak sa nemýlim, ešte stále je vo väzbe. Dozvedela som sa, že dokonca strávil niekoľko nocí v pivnici, musel spať na zemi bez matraca, a takto sa prosím zaobchádza s bývalým predsedom vlády, ktorý kritizoval Putina. Tá aj takéto je dnešné Rusko. Dúfam, že budeme mať možnosť bližšie sa oboznámiť s jeho situáciou aj celkovou situáciou v Rusku. Isté, že sú to aj ďalšie mená, nebudem spomínať všetkých, ale je e, vrcholne nepriateľné, aby sa zadržiavali ľudia iba preto, že využívajú svoje právo na mierové protesty a zhromažďovanie sa. Teraz e, sa budeme v krátkosti venovať súdnemu procesu e, Michaila Chodorkovského a Platova Lebedeva. Isté si spomínate, že pani Andrikiene, pán Berman a moja maličkosť sme sledovali začiatkom septembra aj osobne tento vývoj a predložili sme správu a viem, že aj ďalší kolegovia e, sa zúčastnili časti tohto súdneho procesu, teda 30. decembra e, súdca Viktor Kaneky obvinil Chodorkovského z toho, že kradol ropu zo svojej vlastnej firmy a tiež sa dopustil podvodov. E, očakáva sa, že e, sa bude dodržiavať rozsudok súdu. Ehm, Obadva, obaja muži sú zadržaní, budú musieť ďalej, ďalej vykonávať trest, ale očakáva sa, že sa odvolajú mm, bolo zaznačené, že prípad Michala Chodorkovského je symbolom systémových problémov, ktoré súvisia s e, neexistenciou princípoprávneho štátu a demokratických pravidiel v súčasnom Rusku. Mnohí kolegovia, ktorí sa aktívne zapájajú v e, do sledovania tohto prípadu e, sú tu dnes prítomní. Som tomu veľmi rada. Rada by som privítala pani Mari Halogana, ktorá je jednou z obhajkýň pána Chodorkovského. E, kde je, prosím, pani Mari Halogana? A už vás vidím. Som si istá, že e, všetkých nás zaujíma, čo nám chcete povedať. Dám vám priestor potom zhruba asi 5 minút aby ste nás oboznámili e, s touto situáciou. Nech sa páči, dávam slovo hneď teraz. Máte k dispozícii 5 minút. Good afternoon. Um, I would like to thank the subcommittee. E, ďakujem pekne. Ja by som rada poďakovala vášmu podvýboru za to, že mi dal príležitosť informovať e, aj členov výboru, aj návštevníkov o vývoji v druhom politickom motivovanom trestnom konaní voči pánovi Chodorkovskému a pánovi Lebedevovi. Rada by som tiež poďakovala Európskom parlamentu za podporu, ktorú preukazuje. Posledné roky niektorí z vás mali možnosť zúčastniť sa aj osobne e, toho druhého súdneho procesu, e, ktorý prebiehal viac ako 20 mesiacov v Moskve. Aby som vám trochu priblížila a pozadie celého tohto prípadu, možno všetci nepoznáte všetky podrobnosti, pán Chodorkovský a pán Lebedev boli E, zatknutí v roku 2003. E, boli obvinení z podvodu a z daňových únikov. Boli odsúdení v politickom súdnom procese na 8 rokov v roku 2005 a v roku 2007, keď si odsedeli polovicu svojho e, trestu, čili obvineniam, ktoré súviseli aj s tým, že Rusko napríklad malo nového prezidenta, pána Medvedeva. E, začal sa nový súdny proces v roku 2009. Bol to druhý politicky motivovaný súd v Rusku. Súdny proces, tak povediac. 15. decembra sa súd e, mal venovať e, vydaniu rozsudku v tomto súdnom procese. Žiaľ, e, v tento deň, 15. decembra, možno viacerí o tom už viete, um, bol odložený tento rozsudok a to z neuvedených dôvodov. Boli tam stovky ľudí na schodoch e, súdu, ktorí čakali na toto rozhodnutie. E, ďalší deň, 16. decembra, v televíznom interviu predseda vlády Putin vo svojom výročnom interviu ktorý poskytuje každoročne a takto komunikuje s občanmi Ruska. Bola mi položená otázka e, o pánovi Chodorkovskom a odpoveď predsedu vlády Putina e, ruskej verejnosti bola taká, že zlodej by mal ostať vo vezení a že druhý prípad pána Chodorkovského a pána Lebedeva a ich vina e, sa dokáže na súde. To je iba jeden deň potom, keď sa odložilo oficiálne vyjadrenie súdu e, v obvinení a v rozsudku. 27. decembra súd e, uznal pána Chodorkovského, pána Lebedeva e, vinného, vinných z daňových údnikov a zo Spranevery. Títo pani boli obvinení z krádeže celkovej produkcie ropy firmy Jukos v priebehu šiestich rokov o 4 dní neskôr, 30. decembra, iba deň predtým, ako všetci oslavovali Silvestra, sudca oznámil to, čo už mnohí očakávali, a síce rozsudok. Pán Chodorkovský a pán Lebedev boli odsúdení na 13,5 roka. To je iba 1,5 e, roka menej ako maximálny rozsudok, maximálny trest za takýto druh trestného činu a tiež boli odsúdení na celkovo 14 rokov a je vzhľadom na ten prvý súdny proces, ktorému čelili. Obhajoba e, neobdržala zatiaľ ešte oficiálny verdikt. V Rusku sú sviatky od 1. januára, a zajtra je prvý pracovný deň. Teda obhajoba očakáva, že obdrží kópiu tohto rozsudku zajtra alebo do konca tohto týždňa ale už teraz vieme, že v rozsudku sudca uvádza, že týchto 14 rokov celý tento trest by sa mal vykonať od roku 2007 a trest, ktorý sa vykonal predtým, by sa mal odčítať od eh, tých celkových 13 rokov. V médiách eh, sa uviedlo, že eh, pán Chodorkovský a pán Lepetev by boli prepustení v roku 2017 ale na základe toho, e, čo sme sa dozvedeli my, ešte stále nie je jasné, ako presne sa budú vykonávať tieto e, prepočty rokov mm, na základe ruskej legislatívy, keď e, sa predniesie rozsudok, sudca má požiadať obhajobu, či správne pochopili verdikt. Tento sudca sa však neopýtal obhajoby túto otázku, teda my obhajov obhajcovia máme mnoho otázok na sudcu, pokiaľ ide o um, počítanie rokov trestu. Nemali sme však zatiaľ možnosť položiť ich eh, tomuto sudcovi. Rozsudok eh, si eh, získalo obrovskú kritiku aj zo strany Európskej únie, zo strany Spojených štátov amerických. Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku pani Ashton, e, ďalej predseda parlamentu Buzek, ale aj niektorí poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili kritiku, ďalej nemecká kancelárka e, Angela Merkelová a ďalej minister zahraničných vecí Francúzska ďalej Spojených štátov, pani Clintonová, celkovo Bielý doma a tento zoznam by som mohla ešte rozšíriť aj o ďalšie mená. Sme veľmi radi, že aj Európa, aj Spojené štáty americké hovoria v tomto smere jedným hlasom. Taktiež by som rada v krátkosti prečítala krátke vyhlásenie pána Chodokorského a pána Lebedeva po tom, čo bol vyhlásený rozsudok. Je to skutočne veľmi krátke. Lebedev a ja sme ukázali príkladom, že sa nedá spoliehať na to, že súdy eh, vás budú chrániť pred ruskou vládou. Zolo žije, ale my sme nestratili ešte stále nádej. Ani naši priateľe by nemali stratiť nádej. Na Wikipedii sa môžete dozvedieť, čo znamená eh, čurov E, Čurovov zákon. E, je to odvolávka na mm, ruského oficiálneho predstaviteľa, ktorý tvrdí, e, že Putin má vždy pravdu a ak nie, tak ste sa asi pomýlili. Čo teda bude teraz nasledovať? 31. decembra obhajoba predložila predbežné odvolanie Očakáva sa, že bude trvať 3 až 6 mesiacov eh, prejednanie tohto odvolania eh, v závislosti od toho, či budú orgány ochotné eh, to riešiť rýchlo, alebo či to budú chcieť preťahovať. Zaznela tu alebo aj inde viackrát otázka, čo sa stane s týmito dvoma pánmi, či ostanú v Moskve, či budú presunutí niekam inám, na Sibír alebo niekam inám v Rusku. Mm, už na základe toho, čo vieme z vyhlásenia správy väzení 31. E, decembra, e, Chodorkovské a Lebedev ostanú e, tam, kde sú, v tom zradení na výkon trestu. Je to vlastne ako väzenie, nie je to tábor, e, na ktorí boli odsudení v tom prvom súdnom procese a nebudú presunutí nikam, e, kým sa nedorieši e, tento proces odvolania. Uvidíme teda, ako sa bude situácia vyvíjať. Obhajoba teraz nemá žiadny prístup eh, ani kontakt eh, s pánom eh, Levedevom, ani s pánom Chodorkovským, pretože počas sviatkov v Rusku bolo celé toto väzenie uzavreté, nebolo možné navštíviť ich. Zajtra sa s nimi plánujeme stretnúť, ak sú ešte v Moskve, ale nie sme si istí, že tam ešte sú. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mrs. Logan, for, for this uh, Ďakujem pekne za informácie, ktoré ste nám sprostredkovali. Teraz by som chcela požiadať e, za Európsku zahraničnú službu pána Karstona, aby nám povedal niečo o tomto rozsudku. Pán Carson, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že tu máme skutočne informácie, sme počuli informácie, kde sa nachádzame, súčasný stav veci poznáme a ďakujem skutočne za túto prezentáciu, informácie, ktoré sme počuli, aktualizované informácie, počuli sme to viacero stanovisk, viacero reakcií, ktoré odzneli, vrátane stanoviska vysokej predstaviteľky z dňa 30. decembra roku 2010. Tá reagovala hneď po vynesení rozsudku a ako to už tu na odznelo, v spolu s predstaviteľmi členských štátov Európskeho parlamentu predstaviteľe európskych štátov sú v prostredníctve veľvyslanectie v Moskve v kontakte s úradmi. Kontaktovali sme takisto za našu službu e, úrady, ktoré sú zainteresované a e, ako, sme to, ako to odznelo aj vo vyjadrení vysokej predstaviteľky, sme skutočne znepokojení a sklamaní týmto rozsudkom. Výsledok je v ostrom protiklade e, s ambíciami na najvyššej politickej úrovni, ktoré majú viesť k tomu, aby sa skutočne dodržiavalo právo v Rusku. Sme presvedčení, že nezávislosť súdov a právo každého občana na e, súdny proces, vyvážený súdny proces sú základné pre našu ďalšiu spoluprácu s Ruskom. Európska únia očakáva, aby Rusko rešpektovalo medzinárodné záväzky aj v tejto oblasti. Predovšetkým tie, ktoré sú podpísané v kontexte spolupráce s Európou, OS, OBSE aj z OSN. Toto presvedčenie naše sme v rámci dialogov s Ruskom opakovali viackrát, napríklad najnovšie aj na samite Európskej únie a Ruska a budeme aj naďalej takýmto spôsobom postupovať. Pani Logan takisto spomenula aj vyjadrenia pána predsedu Buzeka, ktoré my e, sme uvítali v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Tieto upriamili pozornosť na možnosť, ktorú malo Rusko, ale ktorú jednoducho premrhalo práve v tom dni, kedy bol vynesený rozsudok, 30. decembra. Takisto e, sme si sme zaznamenali, že pán Buzek e, sa zaujíma o tento e, proces a že takisto ho aj spomenul na svojom rozhovore s pánom Medvedevom v Rusku. Snažíme sa pripravovať na ďalší summit Európskej únie a Ruska, kde sa snažíme zdôrazňovať predovšetkým význam aplikácie právneho štátu a sme presvedčení o tom, že ekonomická modernizácia alebo akákoľvek, akýkoľvek druh modernizácie sa nedá dosiahnuť bez toho, že by sme eh, modernizovali aj spoločnosť ako takú a to zahrňa samozrejme aj dôslednú aplikáciu práv, práva, teda právny štát. Máme tu aj posledné informácie, pokiaľ ide o očakáva, očakávaný proces, to odvolanie, ktoré už bolo podané a nemusím hovoriť, že snažili sme sa doteraz v rámci spolupráce s členskými štátmi, Európskym parlamentom, a ostatnými partnermi a budeme aj naďalej sa snažiť o to, aby sme monitorovali tie najvyšší, naj, najnovší rozvoj alebo postup tejto situácie. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Carson. Ďakujeme vám za to, že ste reprezentovali e, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Ešte by som chcela poprosiť kolegu, ktorý takisto sleduje túto situáciu. Pán Watson, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som vyjadriť vďaku vám a aj viacerým kolegom, ktorí podpísali list prezidentovi Medvedovi, ktorý je, ktorého obsahom je práve tento prípad. Nie je tu o klasický prípad ľudských práv, ale čo skoro z neho pravdepodobne bude, pretože pán Chodorkovský a pán Lebedev boli obvinení na základe uh, hospodárskych nedostatkov, ale zdá sa, že sa z toho, čo skoro stane, iný súdny proces. A tí z nás, ktorí vnímajú Rusko ako európsku krajinu a ktorí ešte napriek všetkým problémom e, dúfajú v to, že, Euró- že Rusko sa pridá mm, k Európskej únii v zmysle spoločných postupov, tak vnímame tento verdikt ako významný krok dozadu. V správe pani Kisinovej, ktorá bola prijatá minulý mesiac, sme jasne upriamili pozornosť na politiku Európskej únie v takýchto okolnostiach. Vyzývame eh, vysokopredstaviteľku pani Eštonovu, aby zabezpečila, aby ľudské práva a vytvárania demokracie boli skutočne tou zlatou niťou, ktoré, ktorá bude spájať všetky oblasti zahraničnej politiky. Európska únia, aspoň podľa mňa, nemôže pripustiť, aby sa takéto veci diali bez toho, že by sme sa k tomu vyjadrili a bez, to, bez toho, že by sme to monitorovali moja kolegyňa pani Hojlandová, ktorá tu dnes nemôže byť, vyzýva, aby Európska únia sankcionovala predstaviteľov Ruska, ktorí sú zainteresovaní v tomto prípade. Zatiaľ Európska únia a predstavitelia na vysokej úrovni nereagovali na túto jej výzvu, ale podľa mňa je to dôležité, pretože Vieme, že Európska únia musí protestovať čo možno najsilnejším spôsobom vo vzťahu k takýmto udalostiam, aké máme momentálne v Rusku. Musíme žiadať skore prepustenie tých, ktorí sú v, tejto, v tomto kontexte obvinení a zadržiavaní. Ďakujem pekne, pán kolega Vocen. Chce ešte niekto z kolegov sa vyjadriť? Ale áno, nech sa páči, pán Ungureano. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel pridať k tomu, čo povedal pán Watson. A jeho poznámky skutočne trafili klinec po hlave. Z tohto súdneho prípadu sa stáva pomalý prípad ľudských práv, ale pravdepodobne ešte aj viac podľa mňa. Myslím si, že to je aj zne, príklad zneužívania práva, pretože Chodorkovský a Lebedev prišli po Magnickom a Magnický zasa prišiel, sa udial po, po prípade Politkovskej. Ak jednoducho nič neurobíme v tejto oblasti, ak to budeme ignorovať, tak pravdepodobne bude niekto ďalší v poradí. A preto by som chcel vyjadriť svoje sklamanie všeobecného postupu, respektíve stanoviska Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o tento prípad. Pýtam sa, ako konáme, ako koná Európska služba pre vonkajšiu činnosť, kde sú výsledky. Pretože stále sa mi zdá, že sa iba vraciame k našim strategickým partnerstvám k Rusku. Áno, skutočne ide o strategické partnerstvo, ale Myslím si, že vzhľadom na skutočnosť by toto partnerstvo malo byť aj platformou alebo základom pre jasnú kritiku, pre úplne jasné signály v takých prípadoch, kedy sa porušuje právo. A to aj e, v prípade spolupráce s Ruskom. Čiže tu ide o skutočne vysokú diplomáciu. ako keby už diplomatické úsilia zlyhali. Tak ako tu povedal pán Watson, mali by sme žiadať celkom jasne a rezolutne skoré prepustenie pána Lebedeva Chodorkovského. Posledným rečníkom bude pán Šulc, podpredseda spoločného výboru e, pre vzťahy s Ruskou dumou. Ja by som chcel v stručnosti povedať E, niečo k strategickému partnerstvu. Nemáme momentálne s Ruskom strategické partnerstvo, to vypršalo. Hovoríme tu momentálne o modernizácii ekonomickej spolupráce a ľudské otázky tu zohrávajú veľkú úlohu. Mali sme veľké nádeje po tom, čo pán Medvedev navrhol e, nový postup v tejto oblasti. Bohužiaľ nedošlo k presadeniu týchto zmien. Pravdepodobne sme skôr zaznamenali krok dozadu a pán Magnický, ktorého sme ohodnotili v Štrásburgu na poslednom stretnutí, musíme celú situáciu vnímať aj v kontexte napríklad prípadu pána Nemcova, kde sa nevinný človek dostane do väznice. Prípad Chodorkovsky jasne ukazuje na svoj vôľu alebo nedostatok právneho štátu v Rusku, ktor, proti ktorej sa vraj bojuje. A preto by som sa chcel aj vyjadriť možno jednou otázkou. Nechcem to tu ešte predlžovať. Tento rozsudok ešte v písomnej podobe nie je predložený, ale je tu svedok Kasianov, ktorý tam vypovedal ako pre, ministerský predseda akým spôsobom sudca zobral do úvahy výpoveď e, tohto svetka. Ďakujem pekne, pán Šulc. Myslím si, že by sme od pani Slovanovej mohli dostať ešte odpoveď na vašu otázku, čiže poprosím vás skutočne v stručnosti. Nedostali sme písomný rozsudok zatiaľ, ale tlač, Interfaxis napríklad, súd interpretoval výpoveď pana Fasianova, ktorý odovzdal na súde ako nedôveryhodnú. Ďakujeme, pani Logan. Som si istá, že táto rozprava bude pokračovať na plenárnom zasadnutí na budúci týždeň, pretože niekoľko politických skupín si želá zvolať takúto rozpravu. Je tu teda dostatočná podpora tejto rozprave. Veľmi stručne by som si teraz dovolila poukázať na to, že je tu súvislosť medzi tým, čo sa udialo v rozsudku nad Chodorkovským a Lebedevom a sankciami voči mierovým, mierovým protestujúcim 31. decembra. Dovolte mi povedať, že Európska únia otvorene podporovala bieloruskú opozíciu. Prečo nemôžeme rovnako otvorene a aktívne podporovať demokratickú opozíciu v Rusku? Viem, že mnohí z nás si to želajú. Rada by som poukázala na vec, že by sme nemali tolerovať dvojaký štandard. To je všetko, čo som k tomu chcela povedať. Je tu ešte oznámenie, ktoré by vás mohlo zaujímať. Pokúsime sa pozvať nového predsedu pre Radu pre ľudské práva Ruska do tohto podvýboru. A je to pán Fedetov. 28. februára by tu mal byť a dúfam, že to by mohla byť zaujímavá šanca pre nás, aby sme si vymenili názory na to, čo sa tam v skutočnosti deje, aké sú, aký je demokratický vývoj, alebo skôr uh, skoznutie sa do protidemokratického vývoja. Ďakujem kolegovia. Moje posledné oznámenie je, že šrilanský veľvyslanec mi dal vedieť, že je tu k dispozícii text, ktorý bol distribuovaný k výmene názorov o ľudských právach na Sri Lanke v postkonfliktom období. Navrhujem, aby sme k tomu neotvárali teraz rozpravu. Slovo má pán Howard. Viem, že vy ste boli na tomto stretnutí. Nie, nechcem k tomuto hovoriť, chcem hovoriť k niečomu inému, k tomu, čo ste oznámili pretože to boli veľmi dlhé oznámenia. Ďakujeme vám, že ste všetky prípady, ktoré, e, ktorým sa máme venovať, takto zoradili. Ja chcem hovoriť o plenárke na budúci týždeň. Mohli by sme hovoriť o ratifikácii dohovoru o, pre práva ľudí s postihnutím. Mohli by sme zvoliť istú formu, ktorou by sme tento dohovor si istým spôsobom uctili alebo zvýraznili. Mali sme už na jar minulý rok rozpravu k tejto veci, ale ratifikácia členských štátov tohto dohovoru zatiaľ nepostupuje tak hladko, takže treba o tom ďalej hovoriť. Pán Tanok, nech sa páči. Máte slovo, ďakujem za slovo. Chcel som tu hovoriť o veľvyslancovi Sri Lanky. Písal som vám o tom alebo predchádzajúcemu predsedajúcemu. Nemohol som tu byť v ten konkrétny deň, kedy bola rozprava, ale myslím si, že vláda má právo odpovedať, ak túto vládu obvinia z nejakých prehreškov. A myslím si, že aj on mal mať právo na odpoveď. A v istej fáze by sme mali mu dovoliť, aby odpovedal. Neviem, aké dokumenty máme k dispozícii písomne dnes. Možno jeho excelencia bude spokojná už s tými textami, ktoré sú k dispozícii, ale niektoré krajiny, ktoré, ku ktorým sme veľmi kriticky, aj týmto by sme mali umožniť právo na odpoveď. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je otvorená podpora demokratickej opozícii v Rusku a vašim porovnaním s Bieloruskom. Ja som veľmi vzdialený tomu, aby som súhlasil s vládou v Rusku a beztrestnosť je hrozným hlavným problémom, aj to sa týka súdov. A pán Chodorkovský a pán Lebede nie sú síce anieli, ale neurobili nič viac ani nič menej než mnoho ďalších podnikateľov v tom čase a sú súdení z politických dôvodov a nie z dôvodov trestnoprávnych. Chcem však poukázať na to, že Bielorusko nie je členom Rady Európy a, do, a Rusko je plnoprávnym členom tohto orgánu, dokonca eh, participuje aj v riadiacich orgánoch a preto Keby sme urobili to, čo navrhujete, bolo by to porušenie istého zaužívaného protokolu, pretože mnohí e, ľudia, mnohé organizácie majú veľmi silné zväzky s Ruskom a keď krajina, ktorá je plným členom spomenutej organizácie, bolo by to veľmi rizikové, keby sme takto správali. Pán Tanok, rešpektujem vaše názory, možno by sme nemali v tejto výmene pokračovať tu, ale niekde inde. Pán Havit, ktorý predsedal eh, predmetnému zasadnutiu, kde šlo o spor okolo Sri Lanky. Pán Havit, povedzte nám k tomu ešte stručne niečo a potom začneme rokovať s obhajcami ľudských práv. Súhlasím s vašim oznámením. Teraz by sme o tom nemali otvárať rozprávu. Chcem povedať len dve veci. Ide o to, že tento prípad, s týmto prípadom bol oboznámený e, veľvyslanec a on protestoval, tak si zvolil konať, ale vtedy e, nebolo správne, e, že sme sa pristúpili k tejto veci týmto spôsobom a že tak dlho, tak veľa času uplynulo. Biro však sa vráti v princípe k tejto téme, nielen k Sri Lanke, a dostaneme to na náš program rokovania, pretože sa dá povedať, že sme si vypočuli veľvyslanca Číny, Ruska, e, Tuniska a mali by sme sa rozhodnúť, ako a kedy pozvať pána veľvyslanca Sri Lanky a dať mu možnosť principiálne sa vyjadriť, pretože nemôžeme vyčleniť jednu krajinu z takéhoto systému práce. Môžeme si naše praktiky prediskutovať s veľvyslancami Podobne tak ako s inými krajinami, aj so Sri Lankou. Prechádzame k bodu číslo 4, to je vypočutie k správe, ktorú prijal Európsky parlament minulý rok v júni, týka sa obhajcov ľudských práv. Ja som bola spravodajkyňou a netreba asi zbytočne zdôrazňovať, aká dôležitá je téma obhajcov ľudských práv pre Európsky parlament aj čo sa týka práce iných inštitúcií Európskej únie, aj čo sa týka našich vlastných aktivít. Touto správou sme ďalej otvorili dvere k založeniu interinštitucionálnych kanálov informácií, ak ich môžeme takto nazvať, kde bude sa pertraktovať to, čo sa dá urobiť v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Zástupcovia tejto spoločnosti sú tu dnes prítomní. V skutku čo sa týka EÚ, parlament podporil stanovisko, že Európska únia bude plniť záväzky, ktoré sami sa podujali, ktoré iniciovali v roku 2004 v súvislosti s obajcami ľudských práv. Dá sa uzavrieť, že veľmi zlý efekt Lisabonskej zmluvy by bol taký, že politicky citlivé aktivity obhaj, obhajcov ľudských práv voči EU inštitúciám, e, toto by sme nemali dovoliť. Napríklad núdzové víza, tieto vydávajú iba ministerstva vnútra členských štátov Európskej únie a sú tu ešte podobné ďalšie príklady, ktoré by sa dali uviezť na podporu môjho argumentu. Počas tohoto vypočutia by sme sa mali e, snažiť pochopiť, koľko miestnych skupín obhajcov ľudských práv koná európske misie v ďalších krajinách, tretích krajinách a ako by sme mali podporiť takúto celoeurópsku aktivitu obhajcov ľudských práv v tretich krajinách. Už som spomínala a dnes popoludní sa k tomu ešte vrátime, že sa vytvoril riaditeľstvo, respektíve direktoriát pre ľudské práva na Európsk- v Európskej službe vonkajšej činnosti a toto slovo činnosť by malo byť zdôraznené. Dúfame, že naozaj sa tam bude konať činnosť. Máme tu zástupcov, ktorí iste toto si e, s radosťou vypočujú, pretože budú pracovať na tomto riaditeľstve. Budeme spolupracovať s týmto riaditeľstvom. Dúfame, že to bude isté ohnisko, kde sa budú stretávať týmy obhajcov ľudských práv, kde sa budú je toto ohnisko bude platformou pre diskusiu o tom, ako uplatňovať v praxi existujúce usmernenia, aby efektívne sa obhajovali a chránili ľudské práva a vyvíjali stratégie na miestnej úrovni. E, budem veľmi rada, keď si vypočujem, že pani Ashton sa vyjadri pred Európskym parlamentom, že naozaj sa bude stretávať e, čo najčastejšie s obhajcami ľudských práv a naozaj by sme boli veľmi radi, keby takéto niečo, v takomto niečom pokračovala. Isté sa v týchto záležitostiach rozvinie viac verejnej diskusie a celkovo aktivít v médiách, často ide o priamu fyzickú bezpečnosť ľudí, o ktorých hovoríme. Toto naše posolstvo sa týka aj ďalšej organizácie, ktorá sa práve reformuje. A Európsky parlament e, víta to, že pred, predmetné riaditeľstvo sa bude venovať aj otázkam právneho štátu a ďalším veciam súvisiacich s ľudskými právami. Ďalej, transparentnosť v súvislosti s obhajcami ľudských práv, aktivitami a stratégiami. To iste dnes popoludní tiež bude na programe. A myslím si, že je čas, aby sme zistili, čo sa dá vykonať. Už dnes popoludní vítam tu pani Mary Laurel, ktorá je naozaj vynikajúcou obhajkyňou ľudských práv, je riaditeľkou mimovládnej organizácie Frontline. Zvyčajne Frontline nám posiela upozornenia na jednotlivé prípady porušovania ľudských práv, ktoré my tiež potom preberáme na svoj program dňa bude našou prvou rečničkou a potom tu veľmi rada e, vítam medzi nami Helge Lunde s organizáciami ICORN. Je to skratka, ktorá e, v plnom znení znamená Medzinárodná sieť utečeneckých miest, ako si možno spomeniete. Tieto medzinárodné mesta, ktoré tvoria sieť pre utečencov, e, je pre nás kľúčovým modelom, ako konať v oblasti ľudských práv a obhaj, ako by sa mali akážovať obhajcovia ľudských práv v rámci tohto modelu. Vypočujeme si, ako by EÚ mohla lepšie podporovať tieto iniciatívy. Potom sa nám prihovorí e, predstavi, pred, prihovoria predstavitelia Európskej služby vonkajších činností a Európskej komisii, aké majú vyhliadky do ďalších rokov, čo mienia robiť v tejto veci, v týchto oblastiach. Nie zatiaľ celkom jasné, ako Európsky parlament a podvýbor pre ľudské práva budú spolupracovať s tými zložkami Európskej komisie, ktoré sa zaoberajú témami, ktorými sa zaoberá aj náš podvýbor. Celkom iste je to nielen práca medzi SVČ a komisiou, ale je tu miesto aj pre nás, ale istý čas uplynie, kým sa nastavia správne vzťahy a spolupráca, kým sa nastaví súčinnosť. Zatiaľ si veľmi radi vypočujeme pani Arnold, ktorá je novovymenovanou riaditeľkou e, novej e, administratívnej zložky na Európskej komisii. Poprosila by som o 10-minútové prejavy, maximum 10 minút. Bohužiaľ, budeme vás musieť upozorniť po uplynutí 10 minút, že musíte skončiť, pretože predpokladáme, že potom sa rozvinie zdlhavá diskusia. Pani Laurel, e, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi poďakovať za túto opätovnú šancu prihovoriť sa pod výboru pre ľudské práva, pretože som tu bola pred rokom. A je to len za pár mesiacov po tom, čo Európsky parlament prijal veľmi významné uznesenie politike EÚ, ktorá podporuje obhajcov ľudských práv a Frontline víta túto iniciatívu. V roku 2010 sme pozorovali, že voči obhajcom ľudských práv e, sa rozvinula lepšie integrovaná politika, ktorú viedla, viedlo už španielské predsedníctvo a potom prebralo belgické predsedníctvo. Existuje tu istý spoločný spoločná organizácia, v ktorej sa stretávajú ako v ohniskách všetky aktivity. Je, sú tam aktivity niekoľkých krajín a tým sa zvýšila kapacita EÚ, ako konať v mene e, obhajcov ľudských práv, ako im pomáhať a ako prispievať k ich bezpečiu Dovolte, aby som teraz vám predložila niekoľko odporúčaní, okrem tých, ktoré sú v uznesení Európskeho parlamentu. Vidím tu tri kľúčové témy. Prvou témou je podpora obhajcom ľudských práv, ktorá by mala byť akousi zlatou niťou, ktorá sa vynie politikou EÚ v oblasti ľudských práv. V čase, keď EÚ reviduje svoju stratégiu v oblasti ľudských práv, v čase, keď pozorovatelia aj insidery poukazujú na to, aké ťažké je pre EÚ podporovať agendu ľudských práv v bilaterálnych vzťahoch a na úrovni OSN. V časoch, keď všeobecný prístup k ľudským právam sa často vníma ako paternalistický a kazateľský, veríme, že politika EÚ v oblasti ľudských práv bude efektívna a inovatívna len vtedy, ak obhajcovia ľudských práv, ktorí sú ohrození, e, budú vnímaní ako práve tí, ktorí sú súčasťou spomínanej zlatej nite, ktorá sa vynie celou stratégiou EÚ pre ľudské práva. Takýto adresný prístup by nemal oslabovať univerzálne štandardy alebo normy, ktoré predstavujú základňu našich činností. Všetci poznáme článok 1 Všeobecnej deklarácie pre ľudské práva, kedy sa hovorí, že všetky ľudské bytosti boli narodené slobodné a majú právo na svoje práva a žiť v dôstojnosti. Hovorí sa tu o duchu bratstva. Obhajcovia ľudských práv na celom svete pracujú pre svoje komunity a ohrozujú svoje životy a zdravie. Ich boj je aj našim bojom. Keď ich chránime, to nemá nič spoločné s tzv. agendou západnierských ľudských práv. Je to naša povinnosť a povinnosť EÚ chrániť ich a reagovať na tieto potreby. Takže prvé odporúčanie znie, Európska únia by mala postaviť ochranu obhajcov ľudských práv do jadra svojej stratégie. Len vtedy sa toto bude vnímať ako zlatý štandard našej zahraničnej politiky, ako sa už vyjadrila vysoká predstaviteľka v Európskom parlamente minulý rok v decembri. Odporúčanie číslo 2. Európska únia by sa mala venovať jednotlivým prípadom obhajcov ľudských práv, ktorí sú ohrození dlhodobo, periodicky na multilaterálnych aj bilaterálnych fórach, aby ukázala, že politika ľudských práv EÚ je konzistentná, adresná, trvalo udržateľná a praktická, mieriaca do terénu a do praxe. 10 obhajcov ľudských práv, ktorí podporujú našu pomoc, sú vymenovaní v dokumente. Spomeniem len Azimčana Askarova, ktorý bol uväznený v Kyrgyzstane 15. júna 2010 a odsúdený na doživotný trest počas interetnického násilia, napriek tomu, že neboli voči nemu zhromaždené dostatočné dôkazy. Ombudsman povedal, že to bolo jasne politicky motivované. Teheráne je vo vezení za to, že pracoval v oblasti ženských práv. Bol odsudený na 11 rokov, to sme sa dopočuli dnes ráno, za to, že pracoval ako právnik. Druhým, druhým odporúčaním, ktoré predkladáme pre SVČ, je to, že treba vytvoriť priestor pre náležitú koordináciu súčinnosť aj priamo v teréne, aj na centrálnej úrovni. Frontline a ostatné organizácie, ktoré bojujú proti ľudským právam, vnímajú politické vedenie EÚ na najvyššej úrovni ako veľmi dôležité a nie je možné bez toho viesť dialog v oblasti ľudských práv. Nie je však možné, aby tu boli konkurujúce si politické priority a nedostatok zdrojov. Čo sa týka práce SVČ v praxi, odporúčanie číslo 3 znie, že by mali byť vymenovaní styční dôstojníci. Toto má silný potenciál, ale len vtedy, ak budú silne podporované administratívou a ďalšími misiami EÚ a iba vtedy, ak ich vymenovanie neoslabí e, kapacitu iných misií, ktoré takisto konajú v tej istej veci pretože obhajcovia ľudských práv, ktorí sú ohrození, e, si zaslúžia koordináciu celoeurópsku v ich mene. Preto by sa systematicky mala sledovať táto záležitosť. Odporúčanie číslo 4 mali by sa konať každoročné stretnutia medzi obhajcami ľudských práv a diplomatmi z Európskej únie. Tieto stretnutia musia byť veľmi dobre pripravené a participatívne, aby to nebola iba istá kozmetická záležitosť. Teraz budem hovoriť o ústrednej úrovni. Bez toho, že by som hovorila o celej architektúre SVČ, Frontline ako organizácia by rada odporúčala, akú úlohu by malo, mala mať SVČ a iné európske inštitúcie. A to je odporúčanie číslo 5. Ústredným bodom pre obhajcov ľudských práv by mala byť SVČ, Európska komisia a Európsky parlament. Tieto tri organizácie by mali spolu interne koordinovať a zapájať e, do tejto veci ostatné služby. Tento ústredný bod, toto ohnisko by malo pripravovať aj budúce aktivity a zabezpečiť monitorovanie. Istým, istá filtrovacia skupina by fungovala v súčinnosti s tými, ktorí budú pracovať v teréne. Odporúčanie číslo 6. Záležitosť obhajcov ľudských práv by bola lepšie obhájená, ak by existoval špeciálny zástupca pre ľudské práva, ak by mal na to mandát, podobný ako iní zvláštni zástupcovia, ktorí už pracujú na celoeurópskej úrovni. Čo sa týka architektúry, to je jedna vec, ale ďalšia vec je naozajstná aktivita, naozajstná činnosť, monitorovanie a výsledky. Úloha Európskeho parlamentu by mala byť zvýšená, pretože by mali volať na zodpovednosť SVČ. Aktivity by mali byť adresnejšie, kampanie by mali byť praktickejšie, podobne ako v desiatich prípadoch, ktoré sú spomenuté v tomto dokumente. Rozličné výbory a delegácie, ktoré idú do rôznych oblastí sveta, by si mali zobrať tieto veci za svoje. Odporúčanie číslo 8, pani predsednička, v polovici decembra baronka Aštanova povedala pred Európskym parlamentom, že bude podporovať obhajcov ľudských práv aj v budúcnosti. Očakáva, že kolegovia v Bruseli a vedúci európskych delegácií sa k nej pripoja. Vysoko postavení európski úradníci a členovia poslanci Európskeho parlamentu sa systematicky budú stretávať s obhajcami ľudských práv v tretich krajinách, alebo keď títo navštívia Európu. Teraz odporúčanie číslo 9. V roku 2010 organizácia Frontline obhajovala 10 prípadov obhajcov ľudských práv. Žiaľ, predsednička prerušuje rečničku. Bolo by dobre, keby ste trochu spomalili. Poprosíme vás o to. Dostali sme pozitívnu spätnú väzbu k 30 zo 100 v týchto prípadoch, to s tým nie sme spokojní, pretože by sme mali systematickejšie monitorovať prípady porušovania ľudských práv a mali by sme mať lepšie zdroje informácií. Odporúčanie číslo 10. Európska únia by mala vyvinúť istého e, praktického sprievodcu alebo systém usmernení, ktoré by boli spoločné pre ľudí, ktorí pracujú v tejto téme a najmä by sa venovali zvláštne ohrozeným skupinám. Odporúčanie číslo 11. Podporovanie finančné obhajcov ľudských práv by bolo jednoduchšie, keby školenia prebiehali v jednotlivých národných jazykoch a školenie, a bolo by viac školení k finančným záležitostiam. Odporúčanie číslo 12. Mala by existovať príručka k tomu, ako spracovávať žiadosti o víza a mala by tam byť možnosť okamžite a v núdzi vydať špecifické špeciálne víza pre obhajcov ľudských práv, ak budú ohrození. A takýto dokument by mal byť rozdistribuovaný všetkým misiám EÚ, ktoré sa budú konať v roku 2011, pretože bez takejto vízovej podpory e, naozaj nemôžeme hovoriť o praktickej činnosti. Odporúčanie číslo 13. Víza nestačia, musia existovať aj útočištia, pre obhajcov ľudských práv v praktické miesta, kde sa môžu e, títo ľudia utiahnuť, napríklad podobne ako to je v iniciatíve miest, siete miest pre utečencov. Zlatú niť, ktorú som spomínala a ktorá by sa mala vynúť politikou v ľudských právach, e, toto by, teraz by som rada spomenula pána doktora Mudavího z organizácie SUDO. Pred, e, tri dni pred Vianocami bol uväznený v Sudáne a obvinený z finančných nezrovnalostí, dokonca e, bez dôkazov ani len predstieranie spravodlivého súdu nebolo vidieť a to už bude jeho štvrté odsúdenie v Sudáne. Myslím si, že musíme takýchto ľudí chrániť. Nemáme na výber a chceme žiť pekné životy v našich vlastných krajinách, musíme pomáhať tým ľuďom, ktorí bojujú za podobné podmienky, musíme bojovať za zmenu, ktorú chcú navodiť a musíme podporovať medzinárodnú komunitu. Musíme cítiť, že sú okolo nás ľudí, ľudia, ktorí potrebujú našu podporu, že všetko, čo robíme, ide zo srdca, že to má hlboký význam. Nedá sa zatvárať oči. Práve naopak, aj keď zatvoríme oči, by sme mali vidieť ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc pred, pred nami. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne. Eh, Mary, rada by som uviedla, že sa domnievam, že je skutočne na čase, aby sme robili to, čo eh, navrhujete, aby sme naozaj ukázali, ako sa má postupovať, aby sme sprístupnili tieto najlepšie postupy, aby všetky EU delegácie mali možnosť ich preskúmať. A teraz je by veľkou cťou dať slovo pani pánovi eh, Helge Lundomu, ktorý dostane tiež priestor 10 eh, minút. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, vážení priatelia, ďakujem za to, že som dostala prežitosť zúčastniť sa tohto dôležitého vypočutia. V krátkosti vám pripomeniem 15-ročnú históriu organizácie eh, týchto útočísk miest pre obhajcov ľudských práv. Spomenieme tiež výzvy a tiež um, aká je súčasná situácia eh, v oblasti ochrany um, ľudských práv a ochrany ľudských práv a napokon tiež predložím niekoľko otázok, ktorým je potrebné sa venovať, aby sme našli nový eh, systém uplatňovania tohto systému eh, um, útočisk pre obhajcu ľudských práv. Poprvýkrát eh, tento systém eh, miest eh, útočísk bol spustený v roku 1995. Rada Európy a jej kongres pre miestne regionálne orgány schválil vytvorenie tejto organizácie a odvtedy sa mesta aj z Európy, aj z celého sveta zapájali do tejto iniciatívy. Pôvodne bolo dôvodom pre zriadenie tejto iniciatívy fatva proti spisovateľovi Salmanovi Raždimu a poskytlo e, sa vtedy 20 miest k dispozícii, ktoré e, slúžili ako útočisko pre obhajce ľudských práv z celého sveta. E, z viacerých dôvodov táto pôvodná sieť bola rozpustená v roku 2004 a mm, členské mesta neboli nejako špeciálne koordinované po tomto zániku tejto pôvodnej siete. Potom e, niekoľko miest e, začalo hľadať spôsoby, ako lepšie koordinovať a organizovať e, túto sieť a tak vznikla naša sieť ICORN sídli v Stavangare v Norsku od 1. decembra 2005, tam začala pôsobiť. IKOR naďalej mobilizuje nové mestá, aby poskytlo útočisko rôznym prenasledovaným spisovateľom, obhajcom ľudských práv a um, funguje ako členská organizácia od 1. januára 2010. Od januára tohto roka ICORN už má viac ako 30 členských miest v Európe. Neustále získavame nové členské miesta, napríklad očakávame, že Ljubljana, Reykjavík a Krakov v najbližších týždňoch a mesiacoch sa stanú členmi našej organizácie a už o niekoľko dní v stredu očakávame, že primátor Paríža podpíše dohodu Eh, s Ikornom, tak aby Paríž sa tiež stala eh, takýmto mestom, útočiskom pre, prenasledovaných obhajcov ľudských práv. Eh, počet týchto prenasledovaných ľudí sa neustále zvyšuje. Sú to blogery, spisovatelia, básnici, prekladatelia, autori um, rôznych literárnych diel, dramatici, spisovatelia a taktiež autori karikatúr, karikaturisti. Títo všetci potrebujú e, útočisko. Zhruba 35 kvalifikovaných e, členov a kandidátov je teraz na čakacej listine e, organizácie ICORN a, a čakajú, kým dostanú štatút takéhoto oficiálneho útočiska ICORN. Máme teraz aj jednu kanceláriu v Londýne, ktorá preveruje takéto Um, žiadosti a tiež preveruje e, to, či sú e, dané mesta schopné stať sa členom našej siete alebo nie a či je to v súlade so štatútom a s chartou našej organizácie. E, hlavnou úlohou našej siete je čo najlepšie prepojiť konkrétnu osobu, ktorá je prenasledovaná, ktorá potrebuje útočisko a konkrétne mesto z našej siete. Musíme veľmi podrobne poznať aj daného kandidáta, aj dané mesto, aby sme čo najbližšie dokázali prispôsobiť očakávania a potreby takejto osoby a tiež takéhoto mesta. Odkedy sme začali pôsobiť, e, sústredujeme sa na e, dve hlavné slova ochranu a propagáciu a hlavným kritériom úspechu a zrejme hlavnejším dôvodom, prečo čoraz viac miest sa chce zapojiť do našej iniciatívy, je vytvorenie situácií, ktoré sú prospešné pre obe stránky, teda aj pre to mesto, ktoré je takýmto útočiskom, aj pre osobu, ktorá je presledovaná. Máme viacero príkladov e, takýchto úspešných e, prepojení, kde sa dané osoby veľmi aktívne zapájajú do, do e, života v takéto mestské komunity. Takíto obhajcovia ľudských práv poskytujú rôzne um, stimuly a skúsenosti zo svojej domovskej krajiny, môžu napríklad pôsobiť na školách, na univerzitách, zúčastňujú sa rôznych kultúrnych podujatí, literárnych podujatí, tiež sa venujú aj e, disku, diskusiám v rôznych politických e, diskusiách a e, programoch a taktiež píšu do miestnych novín a tak ďalej. Eh, okrem týchto činností eh, eh, títo obhajcovia ľudských práv samozrejme pracujú, spolupracujú so svojimi kolegami, ktorí sú v exile v iných krajinách. Dôležité je podotknúť, že aj vďaka moderným komunikačným technológiám taká tá osoba je o mnoho ľahšie schopná komunikovať so svojou domovskou krajinou, s organizáciami, s médiami a tak ďalej ako keby ostala v pôvodnej krajine svojho pobytu. Toto je dôležité spomenúť. Je potrebné položiť si otázku na tomto fóre, ako členské štáty môžu presvedčiť eh, svoje mesta alebo mesta z týchto krajín, aby sa zúčastnili tejto siete, ako môžu pripraviť eh, ďalší rozvoj súčasných iniciatív, tak aby eh, sa vytvoril plnoprávny systém E, týchto európskych útočisk pre obhajcov ľudských práv. Rád by som uviedol jeden e, veľmi e, sľubný príklad z mojej krajiny. Až do roku 2009 ani jedno dánske mesto nebolo um, aktívnym členom uh, takejto siete útočísk. Uh, mimovládna organizácia um, Dánsky PEN spustilo iniciatívu a po vnútorných eh, politických rokovaniach dánsky parlament jednomyselne spustil novú legislatívu. Bolo to, bolo to pod direktorátom pre kultúru a imigráciu, aby sa prispôsobila dánska legislatíva a charte a štatútu IKORNu. Po poskytnutí potrebnej sumy na propagáciu eh, takéto siete aj dánska vláda eh, tiež vyjadrila podporu um, možným dánskym mestám, ktoré by sa chceli stať členom tejto siete. E, výsledkom tejto iniciatívy je, že štyri dánske mesta sa predali do tejto siete, dve z nich sú už riadnym útočiskom pre obajcov ľudských práv a dve ďalšie e, sa e, ním stanú v blízkej budúcnosti. A teraz práve prebieha výberové konanie v slode s, s našim štatútom. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s vašim podvýborom, pani predsedníčka, ale aj s ďalšími orgánmi, e, pretože spoločne chceme implementovať nový systém týchto útočísk pre um, e, obhajca ľudských práv. Rád by som ešte spomenul niekoľko bodov, ktorým by e, bolo potrebné sa venovať v rokovaniach o tomto procese implementácie. Poprvé, do akej miery takáto nová organizácia a nová štruktúra e, by sa mala vytvoriť, alebo ako môžeme prispôsobiť súčasnú štruktúru aj našej organizácie ICORN, e, tak, aby slúžila tomuto novému systému útočisk. To je tá e, dôležitá zásadná otázka. Ďalej po druhé, očakáva sa konkrétnejšia definícia obhajcu ľudských práv, ktorá bude nevyhnutná na to, aby sa vytvoril takýto systém siete útočisk a potom, aké výberové kritéria alebo kvalifikačné kritéria budú potrebné a ktoré orgány alebo kto bude e, riadiť e, tento proces výberu a definície nového e, systému priraďovania obhajcovských práv k daným mestám. E, ďalej po tretie, ako dlho trvá takéto dočasné útočisko? E, budú to krátkodobé, dlhodobé umiestnenia alebo oba druhy? Ehm, a čo sa ďalej udeje, ak e, sa ukončí takéto, takéto obdobie poskytnutia útočiska? Aj toto je dôležitá otázka, ktorej sa musíme venovať. Čo sa potom deje, keď sa ukončí toto obdobie poskytovania útočiska. A ďalej e, otázka víz a prístupu. Ako e, sa by mal skombinovať systém implementácie e, tohto systému útočisk tak, aby sa uľahčil systém udelovania víz týmto obhajcom ľudských práv. No a v neposlednom rade ešte finančné otázky. Aké prepojenie by sa mali vytvoriť k systému EIDHR? na akej úrovni by sme mali podporovať miestne iniciatívy, národné iniciatívy, ale aj medzinárodnú koordináciu financovania e, tohto budúceho systému útočisk. O niekoľko dní e, primátor e, mesta, kde práve predsedáme, predniesie verejnosti nový štatút organizácie ICORN a to bude novým stimulom, aby sa ďalej vymieniali informácie a názory. Sledujte ďalší vývoj, pretože už eh, od 24. 27. marca 2011 sa uskutoční ďalšie stretnutie, výročné eh, stretnutie našej siete ICORN. Ďakujeme pekne. V tejto chvíli by som vám rada povedala, že pán eh, Vladimír Nekiajev, ktorý je jedným z 8 alebo 9 predsedníckých kandidátov v Bielorusku, prezidentských kandidátov v Bielorusku, bol um, takýmto dopisovateľom fínskeho pena od roku 2003 až do roku 2004. E, uh, veľmi aktívne e, sa zapájal do kultúrneho života a tiež do politických diskusí vo Fínsku. Teda bolo to skutočne veľké potešenie sledovať jeho činnosť. Jeho dcéra, ktorá je teraz zástupkyňou rodín, ktoré sú zadržiavané v Bielorusku, je divadelnou režisérkou a pôsobí v tejto profesii aj vo Fínsku. Teda mm, bola som svetkom toho, že e, tento systém naozaj funguje veľmi dobre. A teraz je mi veľkou cťou a potešením obrátiť sa na pani e, Veronika Arno. Najskôr jej chcem zablahoželať e, v našom mene k jej vymenovaniu do funkcie tesne pred Vianocami keďže sa stala novou riaditeľkou pre nové riaditeľstvo pre ľudské práva. A bola som tomu veľmi rada, pretože môžeme naďalej pokračovať v našich dobrých vzťahoch a to ešte o mnoho viac ako doposiaľ. Pani Arno, celkom iste sa zaznamenali niektoré požiadavky a pripomienky, aj niektoré kritického charakteru, ktoré tu zazneli na tému obhajcov ľudských práv. Dúfam, že sa vyjadríte v krátkosti aj k tomu, čo by sme mohli urobiť v oblasti Európskeho nástroja demokratizácie a ľudských práv. Nech sa páči, pani Arno, máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za takéto milé slova privítania. Skutočne by som chcela povedať, že som mhm. rada, Neviem, či vôkedy môže niekto byť spokojný s tým, že ho niekde vymenuje, ale som skutočne bola rada a teraz sa vraciam do tohoto výboru. Je to tu poprvýkrát, kde tu hovorím oficiálne za zahraničnú službu a to je skutočne symbolické, že sa to deje práve v parlamente a preto sa teším, že e, boli vytvorené podmienky na takúto spoluprácu. Tým sa vlastne naša kapacita iba posilňuje. Takisto som presvedčená, že tu máme určitú hierarchiu, ktorá sa takouto otázkou bude zaoberať, ale k tomu sa pravdepodobne ešte vrátim, keď budeme hovoriť o ďalších detailoch. Čiže ďakujem Európskemu parlamentu a predovšetkým vám, pani Hátala, za ten význam, ktorý pripisujete otázke obhajcov ľudských práv v rámci Európskeho parlamentu, ale aj pri vašich návštevách do zahraničia, pretože vždy skutočne idete príkladom. Myslím si, že to je dôležitou politikou, to je práve tá oblasť, kde my vidíme tie základy našej celej politiky, pretože tu ide o ľudí. Je to dosť náročná, ale zároveň aj zaujímavá téma. Od uznesenia Európskeho parlamentu a správy myslím si, že sa nám podarilo pri implementácii urobiť krok smerom vpred. Tlačili sme na to, aby delegácie skutočne v niektorých prípadoch vypracovali miestne stratégie, a takisto sme tlačili na to, aby sme mali minimálne raz za rok e, stretnutie s obhajcami ľudských práv. A takisto sme poukázali na to, že by sme mali mať zamestnanca, takého e, styčného dôstojníka, ktorý by vlastne garantoval e, koordináciu. Za uplynulý rok sme skutočne e, boli dosť ambiciozní v našej práci a urobili sme veľa. Teraz máme 74, čiže zhruba polovicu, viac ako polovicu, ak môžem byť presná, delegácií, ktoré už vypracovali miestne stratégie. Máme ešte viacero takých styčných dôstojníkov, ich až 84 a veľká väčšina z nich sa nachádzajú v delegáciách Európskej únie, ale nie sú všetci zaangažovaní iba v delegáciách Európskej únie, ale sú tu aj e, delegácie, ktoré majú málo miestnych stratégií a ktoré by mali dobrú kvalitu. Čiže to je minulosť a teraz sa snažíme pozerať do budúcnosti. Ešte stále nám chýba 62 takýchto miestnych stratégií a vo februári musia tieto stratégie už byť predložené, alebo nám musí byť vysvetlené, prečo takéto stratégie neboli pripravené. Ak už máme stratégiu vypracovanú, tak dúfame, že budeme mať viac takýchto ohnízk, ako sme to už spomínali. Ďalší bod, ktorý ste tu spomínali aj vy, pani predsednička, musíme e, mať na našej strane vždy členské štáty. To je absolútne dôležité. Musíme s nimi spolupracovať, potrebujeme ich na to, aby sme spolupracovali v otázke víz, v otázke prijatia obhajcov, ľudských práv. Čiže potrebujeme určitú komunitu diplomatov v Európskej únie, ktorí by sa touto otázkou zaoberali. A pri obhajcoch ľudských práv sa nám podarilo dosiahnuť celý rad, respektíve až 8 miliónov eur sa nám podarilo dať k dispozícii. Tento rok to bude zasa 11 miliónov eur, ktoré budú k dispozícii stá takým spolkom ako napríklad Frontline, ale aj iným ktoré sa v konkrétnych prípadoch budú zasadzovať každý deň za riešenie dramatických situácií e, a budú podporovať prácu obhajcov ľudských práv v konkrétnych krajinách. A čo je dôležité v rámci tejto stratégie? Dôležité je v rámci tejto stratégie pre obdobie 2011 až 2013, aby sme nemali žiadne problémy s členskými štátmi, pokiaľ ide o financovanie týchto našich stratégií. Už sme niečo dosiahli, a snažíme sa aj implementovať e, a brať do úvahy pripomienky Európskeho parlamentu. V ďalšom období zasa budeme podporovať medzinárodné spolky a budeme ich zavezovať k tomu, aby lepšie spolupracovali s miestnymi organizáciami, aby skutočne konkrétne v tom mieste, kde to je potrebné, mohli konať. To som už spomínal aj mojim kolegom a kolegyňam, možno pravdepodobne e, e nám povedia k tomu viac. Čiže máme tu konkrétne údaje, konkrétne informácie, ktoré vám môžeme dať k dispozícii, ktoré nám pomôžu pri politickej implementácii. A z politického hľadiska je takisto veľmi dôležité, aby sme pri otázke ľudských práv sa sústredili predovšetkým na otázky obhajcov ľudských práv. Možno by sme mali mať nejaký písomný zoznam. A dôležité je, aby mechanizmy E, monitorovania týchto kontaktov, ako si to predstavuje pani Eštonová, ale nielen ona, a vlastne požadujú to aj viacerí kolegovia. Očakáva sa tu aj určitá informácia od, zo strany predsedov delegácií. To je pre nás všetko veľmi dôležité. Dôležité je pre nás aj to, aby sme v rámci koordinácie postupovali ďalej. Čiže Máme tu výročné stretnutia, kde sa zaoberáme e, s mechanizmami e, medzinárodných e, inštitúcií, ako napríklad Rada Európy. Jedna z otázok, ktorú ste tu spomenuli aj vy, pani predsednička, je tu aj otázka viditeľnosti. Viditeľnosť ako taká, to môže byť vlastne implementácia práce delegácie Európskeho parlamentu, či už na základe e, práce osobnosti, ako napríklad pani Eštonová, Mary to tu už spomenula, tá zlatá niť pre týchto obhajcov ľudských práv e, je tu a musí sa ešte zvýznamniť ich práca aj v očiach verejnosti, aby skutočne boli známe aj tie mechanizmy, ktoré využívajú, aby sme tieto ohniska, tieto zacielenia ich práce boli známe. Podarilo sa nám to už do istej miery, ale ešte stále to nie je dostačujúce. A pokiaľ ide o účinnosť, aj tu sa nám podarilo zaznamenať kroky vpred, ale ešte stále v budúcnosti máme prácu, ktorá musí byť vykonaná na neformálnej úrovni medzi parlamentom, komisiou a zahraničnou službou, teraz keď už máme a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú s obajcami ľudských práv. Táto spolupráca by mala pokračovať aj ďalej, aby sme skutočne videli, akým spôsobom sa situácia vyvíja. Ja som poslala pani predsednička list, ktorý uh, eh, nadvezuje na to, čo tu už odznelo je tu taká myšlienka, aby sme všetky overené postupy dali dokopy, aby sme skutočne videli, ako sa to v členských štátoch implementuje, ako sa postupuje u našich susedov, aby sme to skutočne mohli vyhodnotiť, aby sme na základe týchto iniciatív, ktoré sú konkrétne, mohli pokračovať. Ale napríklad tieto útočiť útočistia, ktoré tu boli spomenuté. Všetky tieto siete musia byť ešte viac efektívnejšie uplatňované, aby dobre mohli spolupracovať a boli prepojené, pretože máme veľa postupov, ktoré sú už overené, ale to sa všetko deje iba možno na mikroúrovni a veľa ľudí o tom nevie, preto by som bola rada, aby sme urobili viacero vecí smerom k internej a externej koherencii. To je základná otázka. Momentálne sa nám to ešte stále nepodarilo, ako viete tento manuál na implementáciu vízovej politiky sme sa snažili pozmeniť. Spolupracujeme s členskými štátmi, aby sa nám to podarilo aj završiť. Diplomati na konkrétnych miestach si musia uvedomiť, že obacovia ľudských práv zohrávajú dôležitú úlohu a dúfam, že sa nám to nakoniec podarí. A pokiaľ ide o SVČ. Tak ako som už povedala, sú tu konkrétne odporúčania a tie sa týkajú aj obhajcov ľudských práv. Ešte stále vám nemôžem povedať nič konkrétne ohľadne tej precíznej štru, konkrétnej štruktúry, ako to bude vyzerať. Samozrejme, chceme e, sa venovať otázke koordinácii, mainstreamingu, to už hovorila aj pani Eštonová, to v každej e, zemepisnej oblasti, čiže takéto ohniska zamerané na e, obhajcov ľudských práv musia byť skutočne komplexné. Potom je tu aj otázka mandátov, delegácií. E, máme tu napríklad aj mandát vedúcich delegácií. Máme tu situácie, kedy niektorí zastupiteľ alebo predstavitelia v delegáciách zastupujú komisiu, kde sa zastupujú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, inde sa parlament, čiže musíme to skoordinovať. Tu je ešte dosť veľa práce, ktorú musíme vykonať. A potom je tu ešte celý rad ďalších otázok, na ktorých musíme spolupracovať. A to sú predovšetkým otázky, ktoré boli vyjadrené vo viacerých odporúčaniach, ktoré tu boli spomenuté. A to sa týka nielen obajcov ľudských práv, ale predovšetkým porušovania ľudských práv, ako napríklad mm, obmedzovanie pracovných pracovných príležitostí. To sa jednoducho samozrejme týka aj obhajcov ľudských práv, ale je to, je to otázka všeobecných ľudských práv. V tomto zmysle tu máme napríklad aj problém e, práva na voľné vyjadrenie sa, mm, napríklad aj v tlači, a to sa ešte v, vo viacerých krajinách stále neberie do úvahy. To sa týka znovu obhajcov ľudských práv, ale aj vo všeobecnosti ľudských práv ako takých a tomu by sa mali tieto delegácia prioritne venovať. Čiže to je to hlavné, čo som chcela spomenúť. Samozrejme som tu ešte k dispozícii, ako som už povedala. Som skutočne rada, že som bola vymenovaná. Som skutočne rada, že môžem s vami spolupracovať aj naďalej otvorenie a priamo a čo možno najúčinnejšie. To sme vlastne aj v rámci už našho predošlého dialógu a spolupráce aj požadovali aj napriek tomu, keď nie sme rovnakého názoru, môžeme o problémoch spolu diskutovať. Ďakujem pekne. Ja som presvedčenia, že táto spolupráca s konkrétnymi osobami a aj my, e, spolu s tými styčnými dôstojníkmi, ktorých sme tu spomínali, môže byť ďalej podporovaná a že dosiahneme ďalšiu úroveň e, podpory obhajcov ľudských práv. A teraz máme konečne časový priestor na diskusiu a preto by som chcela dať e, slovo kolegyni Šarkeovej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za všetky zaujímavé informácie, ktoré sme počuli. Ja som chcela uh, klásť dôraz ešte na niektoré tie výzvy, ktorým musíme čeliť na európskej, ale aj miestnej úrovni. Nesmieme zabúdať na politický element celého tohto problému. Vo väčšine členských štátov uh, sú to predovšetkým ministri zahraničných vecí, ktorí sú zodpovední za otázku ľudských práv a potom, alebo ministri uh, pre uh, súdnictvo a koordinovať to všetko, to skutočne môže byť problematické. Myslím si, že v celej Európe vidíme, že predovšetkým kvôli nárastu eh, pravicového sentimentu antiimigrácie otázka obhajcov ľudských práv a víz je skutočne citlivou otázkou a preto by som chcela hľadať možnosti, ako by sme mohli e, lepšie v tejto oblasti e, spolupracovať, pretože inak e, budú mať migračnú politiku obhajcov ľudských práv komplikovanú Takisto si myslím, že musíme e, pracovať e, a nadvezovať na naše skúsenosti. Musíme dosiahnuť ďalších ľudí, ktorí sú ochotní obhajovať ľudské práva. Musíme sa pozrieť na to, ako by naši poslanci mohli cez politické strany dosiahnuť určitú osvetu v ich členských štátoch Čiže nie len na miestnej úrovni, ale aj na vnútroštátnej úrovni, aj na európskej úrovni. Ja som sa už takúto metódu pokúsil, čiže navrhujeme napríklad otázky v parlamente eh, pre parlament, urobili sme to aj u nás v Hágu, ale primátor Hágu nemohol odsúhlasiť takýto postup, bohužiaľ, Takže skutočne by ma zaujímalo, či by sme mohli nájsť nejaký spôsob, aby sme zabezpečili, že aby sme zabezpečili, ak už sa takáto situácia do nejakého členského štátu dostane, aby potom aj e, miestna administratíva skutočne dostala svojim záväzkom. A potom pokiaľ ide o právne postupy, tie by sme mali si vymieňať, pretože to je viacero otázok, ako by sa dali zabezpečiť dočasné víza, je tu ešte aj nedostatok e, informácií, pokiaľ ide o udelovanie víz vo všeobecnosti v týchto prípadoch, čiže mali by sme stanoviť určité príklady overených postupov, aby sme skutočne vedeli, akým spôsobom sa tieto dočasné víza mohli vydávať. Potom som tu mala ešte jednu otázku a predstaviteľom adresovanú tým mestám, ktoré tu boli prezentované ako mesta útočiska čo sa vlastne mení po pridaní alebo priznaní štatútu takéhoto mesta, či sa niečo zmení potom pre takéto mesto, ak sa identifikujú eh, s touto sieťou a preberú na seba záväzky takéhoto mesta mm, či sa mm, nejako nestane z nich mesto, ktoré môže byť potom eh, centrom eh, útokov, či už kritiky alebo konkrétnych krokov. Čiže to sú moje otázky, ktoré som sa chcela spýtať. Ďakujem pekne. Dúfam, že nám hostia poskytnú odpovede na tieto otázky. Teraz by som rada dala slovo kolegovi Predovi a potom pani, pani kolegovi Prodimu. Eh, doamna președintă, aș vrea eh, să le mulțumesc doamnei Lolo. Ďakujem pekne. Najskôr by som rád poďakoval Pani Lorol a pánovi Lundemu za ich prezentáciu. Ja tiež by som rád predniesol, položil otázku pani Arnu. E, isté, že aj ja jej blahoželám k vymenovaniu do funkcie. E, to už tu zaznelo. A pokiaľ ide o vymenovanie týchto styčných e, dôstojníkov a tiež e, k týmto miestnym stratégiám by ma zaujímalo, prečo ešte nevidíme to, čo by sme chceli vidieť, asi síce implementáciu na miestnej úrovni, prečo e, nevidíme, e, že by to všade bolo. Prečo nemáme takúto miestnu stratégiu všade k dispozícii? Prečo nemáme všade takýchto styčných dôstojníkov? E, tiež by ma zaujímalo, teraz, keď už parlament schválil uznesenie v júni minulého roka o zverejňovaní zoznamu miestnych stratégií, zaujímalo by ma, či sú nejaké ďalšie následné kroky pre tento e, nový rok 2011 v tomto smere? Ďakujeme pekne. Mm, myslím, že viaceré vaše otázky e, sa e, týkajú tej novej služby SVČ. Teraz pán Prody, nech sa páči. Grazie, Ďakujem, pani predsedníčka. Ja by som rád poďakoval za to, že e, sa vôbec zorganizovalo toto zaujímavé vypočutie. E, zaznelo tu mnoho veľmi dôležitých bodov, e, aspoň takých, ktoré zaujímajú mňa. A preto by som rád zareagoval na niektoré z nich. Naskôr by som rád vyjadril a vyslovil obrovské uspokojenie mm, nad krokmi Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a tiež očakávania, ktoré vytvára táto služba, pretože myslím, že je čoraz dôležitejšie ako orgán, ktorý organizuje také mnoho podujatí a je tu v parlamente. Mám teraz na mysli najmä správu našej pani predsedničky pani Hautala, a očakávame e, aj väčšie úsilie, aby sa lepšie koordinovala e, všetká činnosť Európskej únie v tomto smere. A to s mimoriadnou pozornosťou e, na využívanie všetkých možností, ktoré máme k dispozícii ako politici napríklad Ako sa spomína v správe pani predsedničky, mali by sme sa snažiť o to, aby doložky o ľudských právach v dohodách o partnerstve a spolupráci, aby boli o mnoho prísnejšie. No a v neposlednom rade ešte ďalší aspekt, ktorý mm, podľa mňa by tiež stal za to, aby sme sa mu venovali v tomto kontexte a síce dopad klimatických zmien v najbližších rokoch na otázku ľudských práv. mal som už viackrát príležitosť e, zdôrazniť e, to, že aj e, ten pojem klimatického utečencov by sme mali zohľadniť, keď sa venujeme téme ľudských práv a musíme sa snažiť nájsť spôsob, ako títo ľudia budú mať medzinárodnú ochranu na základe medzinárodnej legislatívy. Myslím si, že aj toto je ďalší dôležitý príklad toho, ako aký obrovský potenciál majú obhajcovia ľudských práv a tiež akú dôležitú úlohu môžu zohrávať v procese zabezpečenia všetkých e, základných práv, aby boli dodržiavané. V najbližšej budúcnosti mnohí e, ľudia budú musieť opustiť svoje domovy, svoje krajiny, pretože e, dochádza k takým závažným klimatickým zmenám. Rád by som vyslovil želanie, aby som sa mohol zúčastniť koordinovanej činnosti celkovej Európskej únie, aby sme sa venovali týmto problémom, ktoré samozrejme sú v záujme e, svetového mieru. Ďakujeme pekne. Vy neustále spomínate výzvy klimatických zmien, ktoré e, sú prepojené s ľudskými právami. Um, Mm, ja si myslím, že aj e, tomuto, na, tom, na tomto fóre by sme sa mali venovať e, trochu podrobnejšie v blízkej budúcnosti. Ja by som teraz položila otázku pani Arno. A síce niekedy aktivisti v oblasti životného prostredia, niektorí um, pracujú v oblasti boja proti klimatickým zmenám, ale aj uh, z iných oblastí tu máme aktivistov. Uh, a títo potrebujú často ochranu. Uh, domnievate sa, že Napríklad e, komisári v duchu, ktorý ste spomenuli, by mohli e, napríklad nastoliť právo oblasti životného prostredia, keď napríklad rokujú o projekte infraštruktúry s tretimi krajinami. Ja som sa tomuto venovala e, v diskusii s komisárom Oettingerom na tému Turkmenska. A ako viete, v Turkmensku sú obrovské zásoby ropy, ale sú tam obrovské problémy v oblasti ľudských práv a väčšina ľudí, ktorí sú prenasledovaní, sú práve aktivisti v oblasti ochrany ľudského prostredia, e, životného prostredia. A myslím, že aj komisia by sa mohla aktivnejšie zapojiť e, do tohto procesu ochrany aj um, obhajcov ľudských práv, aj bojovníkov za ochranu životného prostredia. Myslím, že v prípade Turkmenska jeden takýto obhajca musel utiecť, pretože práve nastolil takúto citlivú tému. Teraz sa dostávame k poslednému menu na našom zozname rečníkov. Teraz eh, sme vlastne eh, vyčerpali celý zoznam rečníkov a preto dávam opäť slovo našim panelistom. Mm, najskôr eh, Mary Laurel. Um, just to draw your attention... Rada by som upriamila vašu pozornosť na environmentálne práva. Máme jeden z našich dlhodobých prípadov, ktorý sa týka životného prostredia. Podporujeme trvalo udržateľný rozvoj a, rozvoj a kampane proti rozvratu životného prostredia. Tento konkrétny prípad by mohol byť dobrým pilotným prípadom, aby si ho parlament mohol preskúmať, či sa mieni zapájať aj do takýchto aktivít. Ja by som sa skôr vrátila k vízam. E, je to záležitosť, ktorá je mi blízka veľmi blízka. Máme systém v Írsku, štrukturovaný systém, ktorý zaviedla írska vláda v roku 2005. Práve prišiel môj kolega. Írska vláda túto štruktúru uviedla do praxe v roku 2005. Mali sme 20 odborníkov na obhajcov ľudských práv, ktorí v rámci tohoto špeciálneho systému víz prišli do Írska, mohli zostať maximálne 3 mesiace. Iba jeden z týchto 20 požiadal o azyl a to preto, že táto pani e, dostala rozsudok v domovskej krajine o tom, že ju, že ju uväznia a skonfiškovali jej dom, takže takáto situácia bola vynimočná, bolo pre ňu nemožné, aby sa vrátila. Ale hlavná vec, na ktorú treba pamätať, je, že obhajcovia ľudských práv nechcú žiť v iných krajinách. Majú priamo v krvi, že chcú budovať občiansku spoločnosť v ich vlastných krajinách a preto potrebujú niekedy, ak sú v extrémnom nebezpečenstve, mŕtve alebo jednoducho majú syndrom vyhorenia, musia si oddychnúť. Nejde tu o prázdniny, ide o to, že musia dobiť baterky, aby mohli pokračovať v práci. A v Írsku máme e, trošku spor s ministerstvom spravodlivosti v Írsku, ktorý sa samozrejme podobá ministerstvom vnútra a spravodlivosti v iných častiach sveta, ale napokon sa toto ministerstvo e, s nami dohodlo, že tento pilotný systém odskúšame. Máme systém, kedy je možné veľmi rýchlo vydať víza v súrnych prípadoch a zaručujeme, že my budeme podporovať konkrétneho obhajcu ľudských práv, kým bude tráviť čas v Írsku z hľadiska logistiky. Je to jednoduché, dostaneme pre takéhoto obhajcu obhajkyňu víza, zašleme list na príslušnú ambasádu, Niekedy to je online, pomôžeme im s administratívou a keď dotyčná osoba príde do Irska, imigrační úradníci majú podrobnosti pasu, meno a podobne. Mali sme 550 víz vydaných za ostatných 9 rokov, ktoré, na ktoré dohliadal Frontline a z, z týchto 55 menej ako 5 sa rozhodlo zostať v Írsku. To, to len ukazuje, že obhajcovia ľudských práv naozaj sa chcú vrátiť do svojich domovských krajín a tam pracovať. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme za váš príspevok, hovorí pani predsednička. Dúfam, že to, čo sme sa dozvedeli, že funguje v Írsku, môže zastupovať tú najlepšiu prax vo vydávaní súrnych víz v naliehavých prípadoch. Či s tým súhlasíte alebo nie, je to isté čosi, o čom by sme sa mali dozvedieť, že existuje ako model. Minulý týždeň sa odohral incident na e, ministerstve vnútra istého členského štátu, ktorý odmietol vydať víza 15 obhajcom ľudských práv, ktorí tam prišli na školenie Nebudem hovoriť, ktorý konkrétne členský štát to bol. A rozvinula sa koordinovaná kampaň a záležitosť sa vyriešila a títo obhajcovia ľudských práv mohli prísť na túto krátkodobú, na takto krátkodobý pobyt na školenie. Pani Lunde, pán Lunde, čo nám máte k tomu e, vypovedať? Myslíme si, že od pani Šake padli dva, dve zaujímavé otázky. Elizabeth odpovie na druhú otázku. Ja sa budem venovať tej prvej. Prvá otázka zniela, aký rozdiel je medzi sieťou ICORN a budúcou sieťou miest pre utečencov, útočisk pre utečencov. Podľa mňa je to len náhoda, že naša organizácia, ktorá je veľmi mladá a rozvíjajúca sa, sa venuje tej istej téme ako iniciatíva pre mesta útočiska. ICORN môže preto pomôcť v budovaní tejto siete do budúcnosti, pretože už máme s touto témou skúsenosti. Pôvodne sme začali budovať sieť miest, útočisk pre spisovateľov a ľudí živiacimi sa perom, ale potom sme rozšírili túto kategóriu. Už som spomenul novinárov, blogerov, básnikov, filmárov, reportérov, spisovateľov, ktorí píšu iný typ literatúry a podobne. Niekedy musí obhajca ľudských práv odísť zo svojej domovskej krajiny a vyjadriť sa iným spôsobom. Ide tu o záležitosť a právo na vyjadrenie, seba vyjadrenie. Myslím si, že pre nás je veľmi dôležité, keď úzko spolupracujeme s takýmito ľuďmi a poskytujeme im útočisko. Do budúcnosti však treba rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať nová štruktúra. Či budeme rozvíjať starú štruktúru, my, ktorú sme my ako ICORN e, založili, zapojí nás už do diskusií. Veľmi radi by sme pokračovali a spolupracovali so všetkými zúčastnenými stranami a hľadali čo najlepšie riešenie pre etablovanie sa e, takéhoto dobre fungujúceho systému miest útočísk pre obhajcov ľudských práv. Elizabet, nech sa páči, odpovedz prosím na druhú otázku. Tá druhá otázka, hovorí Elizabeth, sa týkala malých miest, ktoré boli cieľom toho, že v nich budú mať útočiska e, spisovatelia, novinári a podobne, obhajcovia ľudských práv. My nemáme takúto skúsenosť. Keď niekto požiada o to, aby mohol mať pobyt v systéme ICOR v nejakom meste, tak sa dostane na koniec zoznamu. Sú v pozícii, kedy sú už vystavení istým útokom a nevenujeme sa obhajovaniu ich kaos, ale zároveň chránime ich identitu. Nehovoríme novinárom, aké mená sú na zozname čakateľov na pobyt to ponechávame iným inštitúciám, aby posúdili, či meno konkrétnej osoby môže byť zverejnené alebo nie. Veľmi úzko spolupracujeme s dotknutými osobami, keď prídu do predmetného mesta, spýtame sa ich, či by chceli, aby ich pobyt bol zverejnený a mnohí si želajú, aby nebol a to plne rešpektujeme. Ja by som rada upriamila vašu pozornosť na inú, inú prax, ktorá sa týka víz, ak môžem. Dánska vláda prijala zákon, v ktorom sa hovorí, že existuje je špeciálny druh víz pre ľudí, ktorí navštevujú v Dánsku e, útočištia Ikorn. Dánska vláda dáva právo týmto ľuďom zarábať si na živobytie v rámci svojho, svojej špecifikácie, nie akúkoľvek prácu, ale v rámci písania, žurnalizmu a podobne. Takže túto právnu normu, ak by bol záujem, by som mohla poskytnúť, ak máte záujem. Existuje takáto norma. Veľmi pekne. Ďakujeme, hovorí pani predsednička. Mám, poznačili sme si to. A teraz pani Arno Veronik, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani Hautala, odpoviem k otázke definície a zvyšovania informovanosti. Podľa mňa je dôležité rozlišovať medzi utečencami, ktorí žiadajú o azyl a obhajcami ľudských práv. Každý typ práce, ktorý pomáha ľuďom pochopiť vrátanie politických stran, ako povedala pani Šáke, pre nich je to veľmi dobré. Je to, sú to veľmi dobré praktické veci, ktoré robí napríklad Írsko, nie sú v tom samotní, ale aj Holandsko, Španielsko, Švédsko a ďalšie krajiny sa venujú týmto veciam a majú dobré praktiky, osvedčené praktiky, ktoré by sa mohli šíriť pre inšpiráciu aj v iných členských štátoch EÚ. Teraz k definícii obhajcu ľudských práv. Ako pán Prody a pani Hautala spomenuli, nie sú to vždy len ľudia, ktorí sa venujú environmentálnym aktivitám. My by sme radi videli, aby bola definícia obhajcu ľudských práv čo najvšeobecnejšia, aby bola v súlade s definíciou OSN z roku 1998. V tejto kategórii obhajcov ľudských práv máme každého, kto by mohol utrpieť porušovaním hospodárskych, politických, občianskych a ďalších práv. Samozrejme, že tam patrí aj mnoho obhajcov životného prostredia, ale aj ľudí, ktorých sloboda prejavovania sa, sloboda zhromažďovania je ohrozená. Je to niečo, čo treba udržať v tomto zmysle ako veľmi široká definícia a do toho sa iste v meste aj obhajcovia environmentálnych práv. Čo sa týka charty a vyhlásenia o politických právach a sociálnych právach, tam by to malo byť v súlade s týmito definíciami. Pán Prody sa spýtal, či všetky krajiny nemajú diplomatické zastúpenie. Buď delegácia EÚ alebo delegácia členského štátu, ktorá koná v mene EÚ. Napríklad pri 22 krajinách nemáme túto delegáciu. Prečo všetky tieto krajiny nemajú rovnakú stratégiu? Sú štyri dôvody. Nedostatok kapacít v delegáciách a Európska diplomatická e, komunita má aj také krajiny, ako napríklad malé, veľmi malé krajiny, delegácie, kde sú tri také maličké štáty, kde to je problém s kapacitou. Ďalším dôvodom je opresívny charakter režimu, napríklad Irán, Súdan, Eritrea, kde je veľmi zložité sa vôbec stretnúť s obhajcami ľudských práv nie je to vytvoriť nejakú stratégiu. Predstavte si ten politický tlak, ale kolegovia sa pokúšajú. Irán je takým príkladom, kde nie je ani kapacita a kde aj režim je veľmi utlačajúci. Sú to aj krajiny, kde neexistuje občianska spoločnosť alebo je vôbec problém identifikovať naozajstnú občiansku spoločnosť. Buď je to preto, že režim utláča ľudí, ale napríklad aj krajina ako Madagaskar nie je jednoduché tam nájsť aktívnu a fungujúcu občiansku spoločnosť. A posledná záležitosť. Existujú politické rozdiely medzi členskými štátmi EÚ a sú tu ťažkosti pri vypracovaní spoločnej stratégie pre nejakú konkrétnu krajinu. Uvediem dva príklady. Maroko. V súvislosti so západnou Saharou a ďalším problémom je Brazília, kedy stanovisko Brazílie ako medzinárodného partnera je iné. Takže máme rôzne kategórie obťažnosti, ťažkosti, ale táto svetová stratégia sa vyvíja. Teraz niečo k publikáciám, dve veci. Je tu jeden identifikácia mien, teda máme publikované mená v každej krajine, kto je miestny kontakt pre túto krajinu. Takže obhajcovia ľudských práv sa môžu navzájom skontaktovať, ale nemali by sme takéto zoznamy viesť verejne, pretože tu aj čo sa týka publikácií stratégie sú bezpečnostné obavy Myslím si, že by sme mali byť veľmi pružní pri členských štátoch, pretože zvyčajne sa zaoberáme veľmi citlivými otázkami. Teraz k tomu, čo by sme mohli urobiť v tejto fáze v spolupráci s parlamentom. Je to ťažká otázka, samozrejme nemáme problém spolupracovať s výborom droji, s pani Hautalou a ďalšími kolegami a môžeme sa s vami podeliť o súčasný zoznam delegácií EÚ a krajín, kde už pracuje misia EÚ a kde na jednej strane už existuje miestny kontakt, aj stratégia. Takéto zoznamy existujú, môžeme sa o ne podeliť. Čiže mohli by sme pracovať týmto spôsobom. V polovici februára musíme mať už takýto zoznam, čiže budeme to musieť aktualizovať. A potom si ešte myslím, že na základe takéhoto postupu, a ešte tu je jedna vec, ktorú som chcela povedať, táto, toto komunik- zverejnenie komunikácie pre parlament, No, myslím si, že tu ide o niečo, čo je skutočne veľmi dôležité. Pre všetkým si vás to zaujíma, pani Altala. Pravdepodobne viete, že by sme sa mali zaoberať aj otázkami dôverných e, informácií, aby ste vy by ste mali mať prístup. Momentálne vám ešte neviem e, k tomuto zoznamu povedať viac. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Myslím, že e, ste poskytli veľmi fundovanú odpoveď na všetky naše otázky a tiež veľmi ceníme, že e, ste ochotní ďalej s nami spolupracovať. E, jeden z hrozných scenárov je, že Julian Assange získa prístup k všetkým zložkám, ktoré sa týkajú ochrany obhádzov ľudských práv a potom ich všetkých zverejní. Mm, myslím si, že si musí uvedomiť, e, aká závažná je situácia tých ľudí, ktorí si vôbec nezaslúžia prenasledovanie a ktorí nemôžu mať prístup k informáciám. Myslím, že toto naše vypočutie bolo dôležitým milníkom v našom spoločnom úsilí aj so ostatnými inštitúciami, aj s občianskou spoločnosťou, aby sme našli spôsoby, ako lepšie spolupracovať, ako posilniť ochranu obhajcov ľudských práv. Som si istá, že moji kolegovia zo sekretariátu si pozorne zaznamenali eh, všetky témy, ktoré sa tu nastolili, všetky pripomienky a otázky, ktoré tu zazneli a že sa budeme venovať tým, ktoré ešte ostali otvorené v budúcnosti. Rada by som požiadala sekretária týmto, aby zorganizoval ďalšie následné podujatia podobného druhu. Budeme teda naďalej v kontakte a budeme naďalej spolupracovať. Rovnako vynikajúco ako doteraz, teda táto medziinstitucionálna koordinácia bude tiež potrebná v tomto duchu, tak aby sa nám podarilo obsiahnuť všetky podoby a potreby, ktoré súvisia s týmto úsilím. Ďakujeme pekne ešte raz za vašu účasť a za to, že ste boli tak vynikajúco pripravení. A teraz sa dostávame k bodu, v ktorom budeme diskutovať o fungovaní e, Európskej agentúry, e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v rámci Európskej siete e, pre operačnú spoluprácu pardon, e, v rámci siete pre ľudské práva a demokraciu. E, musím povedať, že bez takejto aktívnej spolupráce občianskej spoločnosti by sme neboli tam, kde teraz sme v tejto oblasti. Rada by som teraz zadala slovo pánovi Davidovi Nikolsovi, ktorý bude hovoriť v mene siete pre ľudské práva a demokraciu. Bude tu zastupovať som seba aj Amnesty International. Uh, E, zaznamenali sme e, dosť znepokojujúce náznaky e, o tom, ako táto štruktúra bude fungovať v budúcnosti, teda štruktúra prepojenia tejto služby pre zahraničnú činnosť a tiež tejto siete pre ľudské práva a demokraciu, tiež čo sa týka pracovníkov a štruktúry tejto organizácie. Jedna téma, E, ktoré musíme naďalej e, vykonávať tlak zo strany parlamentu a myslím, že to je, platí aj pre občianskú spoločnosť a síce, že musí e, sa zradiť táto pracovná skupina rady, ktorá bude sedliť v Bruseli, táto skupina KOHOM, ktorá bude zameraná na túto činnosť pán Engelbert Tojerman, ktorý je novým stálym predsedom tejto skupiny KOHOM. E, som veľmi rada, že bol vymenovaný tejto funkcie, pretože je na rovnakej vlnovej dĺžke ako my v tomto smere. Teraz teda dáme slovo a pánovi Nikolsovi a potom si vypočujeme, ako túto situáciu vidí pani Arnold. Nech sa páči, máte slovo a potom bude priestor pre diskusiu. Ďakujem pekne. E, ďakujem ešte raz za to, že e, naša organizácia môže vystúpiť na vašom podvýbore, aby hovorila o dopade tejto novej vonkajšej služby. Ako ste spomenuli, e, naše organizácie a členské organizácie sú veľmi znepokojené v dôsledku vývoja v roku 2010 e, v súvislosti s touto e, novou službou SVČ a jej štruktúrou. E, proces rozhodnutí sa veľmi preťahoval, zúčastnené strany nemali prehľad o vývoji a to bolo veľké znepokojenie v celom minulom roku. Nezabúdajme tiež, že e, keď sa diskutovalo o tejto vnútornej štruktúre, e, zároveň vlastná schopnosť Európskej únie e, zakročiť v konkrétnych situáciách v oblasti ľudských práv bola negatívne ovplyvnená a zhoršovala sa. Ako ste spomenuli pred Vianocami, sme mali dve dobré správy konečne. Poprvé, konečne sa zverejnil organigram, v ktorom je aj Direktorát pre ľudské práva a demokraciu. Sú tam e, tri e, pododiely a stály predseda a ďalej stálym e, predsedom koho mu sa stalo, ako ste už spomenuli, kolega z Rakúska, ktorý bude schopný začať i hneď pôsobiť tejto funkcii a začať sa ti hneď venovať operačným programom. Sme veľmi vďační za podporu aj z vášho podvýboru, aj zo strany konkrétnych poslancov Európskeho parlamentu najmä počas rozpravy v Štrasburgu spoločne s baronkou Eštenovou, tesne pred Vianocami. E, to boli skutočne veľmi ťažké časy, pretože e, tam išlo o tie konkrétne rozhodnutia, ktoré sa museli prijať. Možno je prekvapením pre vás, že týmto náš príbeh neskončí. Sú ešte stále obrovské otázniky, ktoré súvisia e, so zverejnením tohto organigramu, ktorý bol zverejnený iba nedávno. Rád by som sa teraz niektorým týmto otázkam e, vyjadrila, aby sme sa im mohli potom ďalej venovať ešte diskusii. Rád by som sa teraz pozrel na 5 e, oblastí ktorých sa týkajú tejto otázky. Poprvé, tie najvyššie funkcie v tejto službe SVČ ako viete, naša organizácia e, Siete pre ľudské práva a demokraciu e, chceme volať po e, zodpovednosti, aby tam boli jednotlivci, ktorí majú mm, zodpovedný prístup k oblast, otázkam demokracie a ľudských práv v tejto riadiacej správnej rade. Veríme, že títo vedúci pracovníci budú mať zodpovedný prístup, ale toto ubezpečenie nebolo verejným vyhlásením a tiež nemáme ubezpečenie zo strany konkrétnej osoby, ktorá bude mať na starosti túto právomoc. E, ďalej, pokiaľ ide o konkrétneho riaditeľa, ktorý bude mať na starosti globálne a, a multilaterálne otázky v rámci SVČ. E, tento post je ešte stále neobsadený. Je dôležité, aby a táto osoba bola dostatočne skúsená, aby mala prehľad o medzinárodnej legislatíve, pretože na toto sa budú sústredovať o svojej práci. Zdá sa, že zatiaľ sa nepodarilo nájsť eh, dostatočne skúseného a fundovaného človeka pre tento post. Možno by bolo na čase, aby sa spustil proces eh, výberu eh, tejto osoby. Možno by sa to nemalo vzťahovať iba na súčasných pracovníkov pre radu a komisiu, ale pre širokú verejnosť. Možno e, sa e, tam nájdu fundovanejší a skúsenejší pracovníci. E, ďalej v správe Andrikiene sa spomína potreba memoriadných zástupcov pre otázky ľudských práv a demokracie vrátane medzinárodnej legislatívy, ďalej otázky, ktoré sa týkajú práv žien a práv detí. Mm, aj tu nevieme, či k tomuto budúcnosti dôjde alebo nie k týmto ďalším informáciám. Ďalej, pokiaľ ide o bruselskú štruktúru, po druhé, ak sa nemýlim, tento organigram je iba akýmsi úvodným náznakom štruktúry tejto služby a, eh, a bude sa prehodnocovať eh, o 6 až 12 mesiacov na základe skúseností, ktoré získame v najbližších mesiacoch. A bude to tiež možnosť, aby Európsky parlament, ale aj mimovládne organizácie monitorovali, ako táto služba SVČ funguje v praxi a tiež aby sa poskytovali odporúčania na zlepšenie fungovania tejto služby. Teda toto nie je eh, nejaká eh, vyrité do kameňa, môže sa to ešte meniť v budúcnosti. Tie tri oddelenia v rámci eh, riaditeľstva by mali byť úzko prepojené. Ďalej je tu otázka, ako pracovníci komisie, či budú priamo zaintegrovaní v plnej miere bez nejakej duplikácie a či budú e, tiež pracovať úzko s tými geografickými direktoriátmi a či budú tiež prepojení s ostatnými zložkami v rámci SVČ. Pokiaľ ide o e, zamestnancov, obsadzovanie funkcií, ak sa nemýlim, e, tento direktoriát pre ľudské práva nebude mať žiadnych nových pracovníkov navyše, budú to súčasní pracovníci sekretariátu rady. Vzhľadom na zvýšené zodpovednosti a právomoci tohto generálneho raditeľstva Doposiaľ sa týmto téma venovalo predsedníctvo. E, Je však zjavné, že bude potrebné navýšiť aj počet pracovníkov, aj e, zdroje e, iného charakteru pre tento direktoriát. A Pokiaľ ide o fungovanie Kohomu, odložilo sa rozhodnutie, ktoré má prijať teraz súčasný stály predseda Kohomu aj inštitúcie a členské štáty ešte musia prehodnotiť potrebu a nevyhnutnosť kohomu, ktorý by mal sídliť v Bruseli. Myslím, že je to úlohou pre parlament, ale aj pre nás ako mimovládna organizácie, aby sme e, zhromaždili e, výhody, ktoré by plynuli z tohto sídla v Bruseli a tiež to pridanú hodnotu nám pokiaľ ide o monitorovanie a politiky Európskej únie. Po tretie, e, pokiaľ ide o delegácie, isté, že organigram sa týka sídla riadiacej zložky v Bruseli a e, nepokrýva celú organizáciu. Teda nevieme, ako môžeme vysledovať, e, aby každá jedna delegácia Európskej únie mala dostatočnú skúsenosť a fundovanosť a tiež, aby dobre fungovala spolupráca medzi e, ambasádami členských štátov a takýmito delegáciami v členských štátoch. Ak sa nemýlime, zatiaľ bolo zriadených 103 takýchto styčných miest Zatiaľ, čo na celom svete e, je ich o mnoho viac, e, budeme potrebovať e, o mnoho viac takýchto styčných miest a tiež musíme sa snažiť o to, aby tam boli konkrétni pracovníci, ktorí budú mať na starosti iba ľudské práva v konkrétnych príslušných krajinách. Je potrebné sústrediť sa o mnoho viac na otázku ľudských práv a demokracie, najmä vzhľadom na zvýšené právomoci a zodpovednosti, ktoré súvisia s miestnym predsedníctvom a tiež koordinačnou úlohou, ktorá súvisí s veľvyslanectvami členských štátov. Na základe toho by sa potom e, uľahčil proces príjmania rozhodnutí e, na úrovni členských štátov, e, kde dané členské štáty majú potrebné kapacity, skúsenosti a pracovníkov. Pokiaľ ide o rodové vyrovnanie, v súčasnosti služba SVČ je, nie je vôbec rodovo vyvážená. Je to obrovská hamba v tomto smere. E, sú tam e, jasné stereotypy, pokiaľ ide rodovú príslušnosť e, a vôbec sa nedrží zásad, ktoré sa týka rodovej um, rovnosti. Parlament vo svojich vlastných návrhoch ešte uh, spomína túto potrebnosť, ale rada ich uh, o mnoho uh, zľahčila tieto argumenty. Pokiaľ ide o vedúcich delegácií v budúcnosti, to sa ešte bude prednávať. Uh, teda obsadenie tejto funkcie. Pokiaľ ide o revíziu politík e, v oblasti ľudských práv, e, z minulého roka táto revízia sa sústredovala hlavne na e, tvrdenie, že by sa mali vypracovať stratégie pre jednotlivé krajiny v oblasti ľudských práv. Baronka Aštonová v Štrasburgu tesne pre mi spomenula aj túto skutočnosť. Isté, že teraz je mnoho otáznikov ako sa budú vypracovať tieto stratégie pre jednotlivé krajiny, e, kto bude poradným orgánom, či aj obhajcovia ľudských práv sa budú môcť zapojiť do, do tohto procesu a taktiež do akej miery sa do toho bude môcť zapojiť parlament a akú úlohu bude parlament zohrávať e, v e, volaní po zodpovednosti ostatných inštitúcií. Ďalej, do akej miery sa do toho bude zapájať kohom a ďalšie inštitúcie a ako všetky inštitúcie e, sa budú môcť zapojiť do vytvárania týchto stratégií pre jednotlivé krajiny. Ešte stále nevieme, ako presne táto revízia politiky pre ľudské práva e, sa uzavrie. Je potrebné e, opäť sa vrátiť k prejavu pani baronky Aštenovej spred Vianoc, ako viete, posledné oznámenie o, o, o ľudských právach je ešte z roku 2001 to je už um, skutočne veľmi zastaralé. Je potrebné, aby sme mali dokument, v ktorom sa budú uvádzať aj konkrétne oblasti zodpovednosti, aj konkrétnej oblasti politiky a kde e, sa bude poukazovať na to, kto má na starosti čo. A ešte posledná vec, ktorú by som rád spomenul, e, sa týka očakávaní, ktoré súvisia s parlamentom e, aj z pohľadu našej siete pre ľudské práva a demokraciu. Isté, že tým hlavným očakávaním je sledovanie e, plnenia odporúčaní, ktoré parlament e, poskytol e, SVČ v správe pani Andriky. Jene. Dúfame, že v následnosti na zverejnenie organigramu sa bude sledovať toto plnenie a ďalej, že baronka Štenová sa bude pýtať príslušných orgánov, ako sa plnia tieto očakávania, ktoré sú spomenuté v správe pani Andrikiene. Po druhé, parlament E, rovnako ako mimoladné organizácie, musí presne monitorovať, ako funguje služba SBČ v najbližších mesiacoch a musí e, napomenúť túto službu v prípade nedostatkov v jej fungovaní. E, v roku 2010 sme zaznamenali zhoršenie politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o zmenu, k ktorému došlo v oblasti jednotlivých zodpovedností v štruktúre post Lisabonskej zmluvy. Len sa spýtajte priamo e, v teréne obhajcov ľudských práv, e, čo sa stalo s tou podporou, ktorú očakávali od Európskej únie, na ktorú boli zvyknutí. Pozrieme sa napríklad na Tunisko. E, tam Európska únia je úplne mlkva a pritom tam došlo k obrovskému útoku na obhajcov ľudských práv. Sme skutočne veľmi sklamaní, že toto zhoršenie v konaní Európskej únie nie je ozrkadlené, nebolo ozrkadlené v plenárnej rozprave tesne pred Vianocami. Žiaľ, ak pozorovateľ, eh, mm, ak nejaký pozorovateľ sledoval túto rozpravu, eh, mohol sa domnievať, mohol nadobudnúť dojem, eh, že v roku 2010 neboli nejaké závažné problémy. Je potrebné, aby parlament dôrazne volal po zodpovednosti ostatnej inštitúcii, aby sa zabránilo dvojitým metrom Poslanci Európskeho parlamentu musia spolupracovať s poslancami národných parlamentov e, v príslušných oblastiach. E, ak e, národní poslanci nemajú prehľad o týchto nových štruktúrach, európsky poslanci ich môžu s nimi oboznámiť, ale národní poslanci tiež môžu napríklad efektívnejšie tlačiť na prijatie odporúčania na národnej úrovni, napríklad e, aj pokiaľ ide o odporúčania v správe pani Andrikiene. Domnievame sa, že to by bolo veľmi užitočné, ak by ste, pani predsednička, vy e, napríklad oslovili národné parlamenty, aby sa um, snažili presadiť tie odporúčania, ktoré uvedla e, vo svojej správe pani Andrikiene na úrovni národných parlamentov. Ďakujem Davovi Nikolsovi za informácie, ktoré nám sprostredkovalo sieti pre ľudské práva a demokraciu o fun- a skutočne by som stručne chcela povedať, že máme tu ešte aj v rámci parlamentu úlohu, aby sme vyprodukovali určitú konzistentnú formu stratégie pre jednotlivé členské štáty. A čo sa snažíme ako podvýbor je dávať zoznamy, zverejňovať zoznamy ochrancov ľudských práv, ktorí cestujú formou delegácie do tej ktorej krajiny. Zdá sa, že to pomáha pretože aj my v parlamente máme predseda delegácií, ktorí sú dosť eh, liknaví, pokiaľ ide o to, aby sa informovali ohľadne ich vlastných E, tém, čiže je pre nich pravdepodobne jednoduchšie, aby dostali takéto zoznamy ochrancov, aby potom mohli s tým vycestovať. A pokiaľ ide o národné parlamenty, z mojej skúsenosti viem, že nie veľa e, národných parlamentov no, úzko spolupracuje e, úzko v oblasti ľudských práv, ochrany ľudských práv, tak ako si to predstavuje Európska únia. Čiže náš výbor, ako ostatné výbore, máme túto príležitosť uskutočniť spoločné stretnutie s našimi kolegami z národných parlamentov, aby sme mali priestor na diskusiu, pokiaľ ide o budúcu revíziu, ako parlament môže skutočne mm, aplikovať, môžu apelovať na to, aby národné vlády alebo národné parlamenty, ministri zahraničných vecí skutočne pracovali konzistentne s tými e, záujmami, ktoré sledujeme my my takúto možnosť často nemáme a takéto dôležité chvíle sú pre nás veľmi e, prospešné. Skutočne snívam o tom, aby sme túto budúcu recenziu mali skutočne komplexnú a informatívnu. A s týmto cieľom som skutočne aj sa snažila, pravdepodobne budeme potrebovať iné vyhlásenie, ďalšie vyhlásenie, E, zo strany najvyššej predstaviteľky alebo aj zo strany komisie a myslím si, že takéto vyhlásenie by malo ísť do Rady pre zahraničné záležitosti aj do organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkou zlepšovania a ochrany ľudských práv. Čiže by ma zaujímalo, či je tu nejaká perspektíva ohľadne tejto témy. Neviem, či pani Arno, tak ako to spomenula, či by sa k tomu chcela vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne všetkým členom eh, Európskeho parlamentu a aj predstaviteľom mimovládnych organizácií eh, za kampaň, ktorú robili, aby sme sa nesústredili iba na ten hlavný koordinačný moment alebo na ten mainstreaming, ale aby sme sústredili aj na také eh, minoritnejšie témy, ktoré súvisia s ochranou ľudských práv. Potrebujeme jasnú štruktúru. V poslednom roku sme nadobudli dojem, že sa nám nepodarilo dosiahnuť <clears throat> veľmi veľa, ale chcela by som povedať na rozdiel od nášho kolegu, ktorý spomenul, že minulý rok sa situácia zhoršila, ale ja by som si skôr myslela, ak si uvedomíme, čo sa deje do politickej sfére, možno to nemalo taký profil ako v minulosti, situácia za posledný rok, ale myslím si, že tu bolo úsilie zlepšiť ochranu ľudských práv a, obhaj, aj pomoc obhajcom ľudských práv. Sú tu jasné eh, manuály pre konkrétnu, pre konkrétnu pomoc práv e, osôb LGBT a, a Takéto informácie boli sprostredkované predstaviteľom delegácií, ktoré navštívili konkrétne krajiny a ktoré boli v kontakte s konkrétnymi obhajcami ľudských práv. Musíme sa snažiť racionalizovať tieto usmernenia, ktoré máme k dispozícii, aby boli ešte efektívnejšie, aby sa skutočne nám podarilo pracovať smerom zo spodu návrh, či z konkrétnej situácie k nejakým teoretickým záverom Máme tu časový rámec, v rámci ktorého budeme e, konkretizovať určité konkrétne stratégie a to by nám potom mohlo umožniť, aby sme boli ešte účinnejší v našej práce a v našom úsilí. E, jedna revízia sa už e, uskutočnila a v rámci tejto revízie sme mali príležitosť dať sa do kontaktu aj s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a, medzi, a mimovládnych organizácií. Mali sme stretnutie Brugách. Čiže myslím si, že skutočne nemôžeme hovoriť o zhoršovaní situácií. Celková situácia ohľadne ľudských práv na celom svete možno je inou otázkou, ale nemôžeme prepájať to, ako my organizujeme našu politiku ohľadne ľudských práv s celkovou situáciou na svete. Nemôžeme konštatovať, že sa nezlepšuje. Čiže ako sme to vlastne organizovali my? E, plán, ktorý máme, bolo úsilím e, baronky Eštonovej, ako by sa malo spolupracovať na konkrétnych krokoch. Ešte stále sme ďaleko od víťazstva, je tu o skutočne veľmi dôležité otázky, ktorými sa momentálne zaoberáme. To by bola jedna časť, ku ktorej by som chcela niečo povedať. A na strane druhej tu potom ešte máme konsolidáciu, konsolidáciu spolupracovníkov baronky Eštenovej. To znamená, budeme pravdepodobne vychádzať z toho, že zoberieme zamestnancov, ktorí už sú na rade a e, komisii. Nechceli by sme e, zdvojnásobňovať počet zamestnancov Budeme sa skutočne snažiť e, koordinovať e, obsadenie týchto postov takým spôsobom, aby to bolo čo možno najefektívnejšie. To by malo viesť k tomu, aby sme skutočne e, dospeli k tým cieľom, ktoré sme si spoločne stanovili skutočne nechceme dosiahnuť takú situáciu, kde by sme vychádzali určitým rutinným spôsobom, ale predsa len si treba uvedomiť, že celkový postup práce má multilaterálny charakter a preto by sme skutočne si mali uvedomovať, že robíme, čo je v rámci našich možností. A pokiaľ ide dodatočné zdroje, pokiaľ ide o prioritu, ktorú som si stanovila, E, tie e, zdroje, ktoré máme k dispozícii, by sme nemali obmedzovať. Ak by sme mali možno viac finančných prostriedkov, bolo by lepšie, ale nemám nejaké veľké ilúzie. Už to bolo dosť komplikované aj e, doteraz, ale podarilo sa mi obhájiť počet zamestnancov, s ktorými, spraco, s ktorými spolupracujem. A pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu, to je skutočne to naj, dôležitejšie prepojenie, ktoré máme napríklad s takou témou ako pozorovanie volieb v krajinách, kde je situácia kritická. Členské štáty Európskej únie v tejto oblasti aj predstaviteľa, ktorých reprezentujú v Európskom parlamente, sa musia dať dokopy, aby skutočne našli riešenie, ako by sa dalo v tejto otázke pracovať možno ešte konkrétnejšie, respektíve koordinovanejšie. Ak je niekto zodpovedný za podporu obhajcov ľudských práv. Ešte stále samozrejme nemáme na tomto poste žiadnu osobu. Budeme musieť nájsť vhodného kandidáta. A potom pokiaľ ide o zodpovednosť výberu kandidátov na e, voľné posty v tomto týme, e, spomenala to už aj pani e, Baronka Eštonová, môže to byť skutočne, e, môžeme mať k dispozícii aj ľudí, ktorí nepracujú na komisii alebo na rade, ale môžu prísť jednotlivých členských štátov, ktorí sa v tejto oblasti už v minulosti e, aktivizovali. Čiže máme k dispozícii viacero textov. Momentálne ten dôležitý, ktorý som hľadala, e, nemám teraz pred sebou. A chcela by som ešte povedať, že je skutočne dôležité, aby komisia kládla dôraz na manažment finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené. Tu je zodpovedný DEFCO a RELEX. Musia spolupracovať koordinovaným spôsobom a to znamená, že budú musieť nájsť kompromis na všetkých otázkach, ktoré súvisia s finančným charakterom. To samozrejme súvisí aj s otázkou viacerých návrhov, ktoré tu boli predoslené ich zapracovaním. Katrin Deiber nám dala usmernenie ešte v oktébri. to bolo skutočne veľmi jasne formulované, momentálne ho znovu nemôžem nájsť, ale vo všeobecnosti tu ide skutočne o postup, ktorý je skôr um, rutinného charakteru, takže mohli by sme povedať, že ESVČ má úlohu aj do budúcnosti fungovať v budúcnosti ako politicky koordinujúci orgán, to znamená, budeme spolupracovať s ostatnými inštitúciami a to súvisí samozrejme aj s osobnými kontaktami, ktoré máme v jednotlivých e, krajinách. A teraz som už našla ten dokument, ktorý som hľadala. Máme tu politické e, oznámenia, ktoré boli už pre predstavené eh, v oktobri. Týka sa to interných politík, ktoré majú vyhodnocovať zasa externé, externé elementy eh, v tejto oblasti. Čiže myslím si, že by v rámci spolupráce s parlamentom by sme mali pracovať takým spôsobom, že ak budeme mať určité stretnutie, kde budeme mať kolegov, ktorí prichádzajú z Relexu alebo z iných sektorov komisie, tak ich musíme informovať dopredu, aby sme skutočne mohli pracovať ešte efektívnejšie. Ja budem dohliadať na to, aby sme skutočne pracovali čo možno najlepšie. Vy z vašej strany by ste takisto mohli pozývať ľudí, to by takisto bolo prospešné. Musíme pracovať skutočne koordinovaným spôsobom. A potom je tu ešte jedna vec, ktorú som chcela spomenúť, to sú tie delegácie. A to je takisto veľmi dôležité, pretože si myslím, že otázka reprezentácie ale Európskej únie a viditeľnosti Európskej únie, to bude všetko súvisieť z, od jednotlivých delegácií. Všetko to závisí od predstaviteľov delegácií, kto má mandát, kto má právomoci e, stanoviť členov delegácie. Myslím si, že táto spolupráca bude aj v budúcnosti veľmi dôležitá. Budeme sa musieť pozrieť na definíciu mandátu a stanovovanie, vymenovanie členov delegácií. 16. decembra pani Eštonová predniesla v svojom príhovore aj informácie, kde e, hovorila o tom, ako by predstavitelia e, delegácií mali byť informovaní pred e, ich e, vlastnou misiou. Samozrejme, e, budeme inicializovať aj e, školenia členov delegácií. Myslím si, že už máme dobrú skúsenosť a takúto skúsenosť majú aj jednotlivé členské štáty, ktoré si budeme môcť, ktorú si budeme môcť vymieňať. E, číselné údaje vôbec nie sú zlé. Momentálne by sme mohli povedať, že tu máme 137 delegácií. A v 120 týchto delegáciách máme štyčných dôstojníkov, ktorí sú e, v kontakte s obhajcami ľudských práv. Ide tu samozrejme aj o kontakt s rozvojovými krajinami, niektoré sú dôležitejšie tieto kontakty, niektoré sú menej, ale skutočne sa nedá povedať, že by to bolo zlé. Máme tu určitú sieť, ale i problém je ten, že tieto body, konkrétne body, ohniskové body kontaktu, aby som bola úprimná, skutočne sa musíme pozrieť na celkovú politiku, že kto sú vlastne tieto kontaktné miesta. Máme tu agentov, ktorí sú kontrahovaní na formu určitého mm, dočasného pôsobenia, Musíme sa skutočne pozrieť na celkový systém a ja mám takú predstavu, že by sme možno mali určité špecifické fórum pre všetkých týchto ľudí, aby skutočne mali informácie k dispozícii, aby si mohli vymieňať overené postupy. Čiže oni sami môžu mať určité zdroje informácií sami pre seba, ale v tejto oblasti prepojenia ešte musíme urobiť veľa krokov. Momentálne nemáme dostatočné zdroje Zdá sa, že momentálne sú skutočne zavalení, zavalení povinnosťami, predovšetkým pokiaľ ide o otázku ľudských práv. Čiže aj na to sa budeme musieť pozrieť. A potom pokiaľ ide o politiku a jej napredovanie, pokiaľ ide o otázku expertízy, uh, moji kolegovia uh, a naša spolupráca vzájomná, to je vlastne to, čo ste vy požadovali, či sa nám to podarilo presadiť. Je to aj kľúčová priorita pre baronku Eštenovo ako najvyššiu predstaviteľku. Čiže takýmto spôsobom vlastne môžeme stanoviť aj jednotlivé uh, riaditeľstva, direktoráty v tých kontaktných bodoch, tak ako sme o tom hovorili. Potrebujeme podporu pre takéto rozmiestnenie. Pani Eštonová povedala, že sa chce skutočne pozrieť na to, ako situácia vyzerá, pretože uh, chce, aby táto politika fungovala iným spôsobom a preto na to kladie aj taký veľký dôraz. <clears throat> To je spojené aj s tou revíziou. Momentálne vám neviem povedať, ako to bude konkrétne v budúcnosti eh, pokračovať. Mám pocit, že pani Eštonová sa snaží o to, aby mala v budúcnosti systém, ktorý bude fungovať a nejde ani tak o nejaký konkrétny dokument, ktorý by bol s horúcou ihlou šitý a potom by bol nedôsledný. Čiže spolupracujem s kolegami, s Bertom, ktorého poznáte z rakúskyho predsedníctva, ten je skutočne rešpektovaný e, odborník v tejto oblasti a budeme mať mm, ešte aj možnosť spolupracovať s parlamentom, aby sme skutočne zapracovali tie kľúčové oblasti, ktoré som tu identifikovala. Ale chcela by som požiadať, teda o čo by som chcela požiadať, potrebujeme viac času. Nechceme odhr- oddalovať. Nie je to nejaká taktika oddalovania, ale skutočne tu máme štruktúru, ktorá je prepojená na jednotlivé politiky a na to, ako budeme organizovať multilaterálnu prácu v kontekste e, bilaterálnej spolupráce. Ako som vám už povedala, ešte stále tu nemáme jasne vymedzenú participáciu Európskej rady a Európskej komisie a systém ustanovovania priorit, pretože ešte stále sú tu otázky, ktoré súvisia s humanitárnym právom. Ešte stále sme v tejto oblasti veľa nepohli smerom dopredu. Akým spôsobom chceme v tejto oblasti postupovať? Ešte stále je to všetko také nejasné a v rámci rady, čiže musíme sa snažiť o to, aby sme dospeli k určitým konkrétnejším kontúram. Čiže skutočne um, naša skúsenosť, môj dynamizmus a skúsenosť overené postupy budú v budúcnosti veľkým prínosom. A ešte jedna vec, na ktorú som takmer zabudla, to sa týka skôr volieb a niektorých aspektov, teda predovšetkým tu ide o voľby. Zahraničná politika e, Ide tu o agentúru FPIS, ktorá pravdepodobne nemá to správne akronymum, respektíve označenie, čiže skutočne nám ide o to, aby sme zmenili názov tejto agentúry. Dúfam, že sa nám podarí ešte pred letom, respektíve možno aj v období po lete, nájsť určitú správnu formu, akým spôsobom v rámci komisie a jej pozície v komisii, aby sme skutočne našli pomocný nástroj alebo nástroj pomoci, ktorý by mohol byť využívaný e, v takých otázkach, ktoré súvisia s e, prvkami predkrízovým, krízovým a pokrízovým e, charakterom situácie. Z môjho ohľadu je to kľúčová otázka. Ďakujem. Ďakujem, Veronik. Myslím si, že to bola úprimná informácia, informačne nasýtená. A Myslím si, že počkame, kým sa to všetko usadí a kým si zorganizujete svoju prácu s inými zložkami. Európskej komisie zostaneme v kontakte a uvidíme, ako to bude všetko pokračovať. Teraz požiadali o slovo dvaja kolegovia, pán Howitt a pani Loch Miller. Richard, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ako povedala pani Arno, Hovorilo sa tu jednotným silným hlasom. Veľmi rád e, pozorujem, že sa napreduje a že vysoká predstaviteľka pomáha pri tomto procese a ja osobne gratulujem pani Arno. Vy ste niekto, čo má schopnosti, dynamiku, ocením aj váš zmysel pre humor, čo si myslím, že je veľmi dôležité, keď človek sa zaoberá takýmito vážnymi vecami. A som prekvapený, že si myslíte, že za tri týždne to nestihnete, pretože s vašimi talentmi a nádaním som si istý, že všetky problémy hravo vyriešite. Rád by som si dovolil súhlasiť s tým, čo povedala pani baronka Aštanova v súvislosti so školením. Potrebujeme naozaj veľmi e, komplexný tréning, školenie a čo sa týka stratégií jednotlivých členských štátov EÚ v oblasti ľudských práv. Vypočujeme si prezentácie a iste je veľmi dôležité, aby sme viditeľne e, dali najavo, aké stratégie existujú a či sa dajú zosúľadiť. Myslím si, že naša predsednička pripravuje ďalšie informácie, hm, alternatívy, ako sa identifikovali roz, rozličné možnosti, preštudujeme si strategické dokumenty z minulosti, uvidíme, ako správne a náležite spracujeme celú túto problematiku a ako distribuujeme tieto veci a potom si vypočujem prezentáciu, ako pani Rakus navrhol. So všetkým týmto súhlasím. Chápeme, že čo sa týka správnej rady, potrvá to nejaký čas, ale je zásadné, aby sme mali niekoho zastúpeného aj na tejto úrovni. Podľa nás by to malo byť súčasťou profesiogramu takéhoto človeka, ktorý by bol na tomto poste. Myslím si, že treba vybrať toho správneho človeka. Isté, že by mal mať aj právnické znalosti, ale nemôžem dostatočne zdôrazniť, aká dôležitá je kontinuita v tejto práci. Čo sa týka styčných kontaktných bodov, vítam to, čo pani Arno už povedala a myslím si, že neodznelo v diskusii, že programovanie v oblasti ľudských práv konkrétnych organizácií nebolo zosúladené a to zvyšuje priepasť a zoslabuje dopad v citlivých regiónoch sveta. Neviem, či existuje okamžité riešenie tohoto problému, ale myslím si, že zvážiť všetky aspekty. Teraz k číslam, ktoré spomenul pán Nichols. tým číslam. Myslím si, že je to ťažká záležitosť v týchto finančne zošnurovaných časoch, ale myslím si, že je dôležité sa vysporiadať s tým na rôznych úrovniach a takisto funkčne a výkonne. Spomenulo sa to aj zhoršovanie za ostatné roky, či už je to fér alebo nie, netreba házať vinu na jednu stranu, ale toto zhoršovanie v porovnaní s, minulými, no, s minulou praxou možno sa mu vyhnúť takým spôsobom, že zabezpečíme kapacity. Aj v Bruseli je v Ženeve. Všetci vieme, že treba kapacitu navýšiť. Všetci vieme, že zdroje, ktoré boli, by mali byť aspoň na tej istej úrovni, ako v minulosti by mali byť aj dnes, pretože len takto sa dá spomínaná kapacita zabezpečiť. Neviem, či permanentný predseda organizácie KOHOM je až taký dobrý nápad. Môže to byť napríklad aj zdieľaná funkcia, nejaký iný vysoký úradník, ktorý má inú funkciu a lepšie kontakty s národnými vládami by možno bol lepšou voľbou ako niekto, čo by sedel v Bruseli a bol by permanentným zástupcom, mohol by mať menej kontaktov s národnými vládami. Nevieme, ktorá možnosť by bola lepšia, kde sú plusy, minusy. Ja osobne by som rád videl človeka, ktorý sedí v Bruseli radšej na tomto poste ale treba všetko zvážiť. A napokon, pani predsedníčka, neviem, či to vidím dobre v poznámkach, čo sa týka e, zaradevania veci do hlavného prúdu diania, tzv. mainstreamingu. Expertiza a odbornosť je na jednej strane veľmi potrebná, na druhej strane treba aj všetko mainstreamovať, lenže jedno bez druhého e, nie je možné nie je možné, aby potom veci efektívne fungovali, keď jedna z týchto dvoch bude chýbať. Skutočný mainstreaming znamená mať správnych ľudí na správnych miestach, aby sa zúčastňovali na stretnutiach, vysielali obežníky, niekedy sa stretávali s ľuďmi z iných služieb, aby všetko fungovalo. Myslím si, že toto, toto bežné fungovanie v hlavnom prúde je rovnako dôležité ako odbornosť. Myslím si, že spomínaná osoba spomenula, že pracovná metóda by mala rátať aj s obchodom a rozvojom ako ďalšími oblastiami. Očakávanie parlamentu by sa mali e, zvýšiť, pretože ak e, Európska služba vonkajšej činnosti bude, má, má byť tým, čo očakávame, malo by byť viac integrácie a nemalo by byť len súhrnom národných politik, ale niečím viac. Testom parlamentu je, ako nastoliť správne mechanizmy, aby to všetko fungovalo. Očakáva sa od nás klásť tie správne otázky. Ale gratulujem pani Arno a ďakujem pani, pán Nikolsovi aj všetkým zastupcom mimovládok za tlak, ktorý na nás vyvíjajú veľmi správne aj v oblasti ESVČ. E ďakujem. Ďakujem za tieto poznámky, Richard. Pani Barbara Lochbirel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem hovoriť po nemecky, ak dovolíte. Richard Howitt eh, už spomenul mnoho podrobností, ja by som sa rada sústredila na niekoľko ešte jednotlivých bodov. Eh, vidíme, eh, pani Arno, vás to veľmi radi. Blahoželáme vám k vymenovaniu do funkcie. To teší nielen mňa osobne. My všetci zelení sme vás už mali na našej skupine viackrát a po vypočutiach a považujeme vás za veľmi dynamickú osobu. Keď si teraz spomeniem na rozpravu v pléne v Štrasburgu s pani Baronkou Aštenovou, tak um, hlavný bod v tejto rozprave, v rozprave sa zradil práve na mainstreaming. Isté, že e, to je potrebné podporiť, ale iba to samo o sebe by bolo krokom späť. E, teraz máme istotu, vtedy sme ju nemali, že e, existuje už aj e, generálne riaditeľstvo pre ľudské práva, ale e, to je ďalší bod, ktorý je v našom uznesení Európskeho parlamentu, že vysoký predstaviteľ Európskej únie musí byť mimoriadným spravodajcom alebo nejakým mimoriadným zástupcom pre ľudské práva. Toto je požiadavka, na ktorej trváme z Európskeho parlamentu teda aspoň naša politická skupina a mali by sme ju neustále opakovať. Už viackrát tu zaznelo, že je to problém kapacity, isté, že e, to platí na všetkých úrovniach, ale ja e, som mm, sa opýtala nedávno belgického predsedníctva, e, na čo sa bude sústredovať teraz nastupujúce maďarské predsedníctvo. Už bolo mi povedané, že to sa nemá pýtať jeho, ale že to bude koordinovať v budúcnosti už tá nová služba SVČ. E, teda už teraz vidíme v tomto prechodnom štádiu, e, že nie je celkom jasné, kto bude mať na starosti čo. Sú tu problémy s kapacitou. Môže to mať však veľmi závažný dopad aj na to najvyššie zastúpenie. E, ja si myslím, že aj to predsa len je ešte len problém kapacity. To nie je politický dôvod. Nemáme však žiadne stanovisko pani Eštenovej k otázkam Tuniska a to je potrebné kritizovať. To nemôže byť iba problém kapacity. Pokiaľ ide o úroveň delegácií, aj tu je situácia rovnaká. Už e, pri téme zriadovania kontaktných miest pre obhajcov ľudských práv. Ja sa tu spomenul, že niektoré delegácie sú veľmi maličké. To je isté, že ťažké, ale keď hovoríme o zriadení e, postu obhajcov ľudských práv v delegáciách, no 120 e, delegácií má takúto právomoc aj pokiaľ ide o multilaterálne grémia, aj v rámci Európskej únie, aj tu by sme mali veľmi pozorne sledovať, aby e, možno nie celkom tí najmenší, ale predsa len väčšina týchto delegácií mala nejaké konkrétne smerovanie a to na 100%, aby sa zrodovali iba na otázky ľudských práv a demokracie a ak e, je tu problém s tým, že e, tie pracovníci nie sú e, dostatočne mm, nemajú dostatočnú, dostatočnú dlhú skúsenosť, to neznamená, že nie sú e, fundovaní. E, Preto len e, sú tu však nedostatky aj v tejto oblasti. Myslím, že očakávania, ktoré sa spájajú s touto novou vonkajšou službou, nie sú rovnaké ako v minulosti. Preto len sa tieto očakávania ešte zvýšili a čas nás tlačí a Ehm, nemôžeme sa neustále odvolávať iba na to, že ehm, je to všetko veľmi narýchlo urobené. To totiž nie je veľmi e, dobrý krok z hľadiska vytvárania nášho imidžu. Musíme ehm, si stáť za tým, čo ako parlament požadujeme, pretože keď sa pozrieme z oči voči tomu, aká je situácia, no už v niektorých krajinách, e, e, tam, kde kritizujeme situáciu, v niektorých sa nám podarí vysporiadať sa s touto situáciou ľahšie, eh, v iných sa to nepodarí vôbec. To nemôžeme pripisovať iba tej eh, vonkajšej službe. Isté, že tá posledná vec, ktorú ste spomenuli, pani Lochbiller, eh, na to by sme sa mali spolu pozrieť všetci, ako by sme mohli byť dôslednejší v prístupe k jednotlivým krajinám. Ak sa nemýlim, mm, už niekto ďalší sa neprihlásil slovo, preto by sme dali slovo David Nikolsovi, aby zareagoval na túto diskusiu a potom, ak to bude nevyhnuté, pani Arno, ešte máme ďalšie dva body na programe, pripomínam. David, eh, veľmi rýchlo. Rád by som sa vrátil k niektorým bodom, ktoré tu zazneli. Eh, nechcem sa tomu príliš podrobne venovať, teda tým problémom, ktoré sme zaznamenali v roku 2010, ale predsa len je potrebné uvedomiť si, ako to presne bolo a, a ponaučiť sa z toho v tejto novej štruktúre. Eh, žiaľ, nebola zabezpečená kontinuita ani na tej najnižšej úrovni. Nepostupovalo sa štandardne, e, len sa pozrieme na vyhlásenia, na závery, ktoré boli prijaté, len sa pozrieme na to, čo sa uviedlo e, počas návštev jednotlivých krajín. Mm, teda to, čo sme očakávali pred rokom 2010, sa jednoducho nesplnilo. A to sa týka aj vyhlásení, e, ktorým nedošlo, ale tiež kvality tých vyhlásení, ktorým došlo a taktiež e, jazyk a formulácie, ktoré sa používali, už neboli jazykom medzinárodných e, legislatívnych orgánov a dokumentov e, ľudských práv. Bol to skôr jazyk, ktorý sa používa v geopolitických, geostrategických formulkách. Tí, ktorí majú skúsenosti v oblasti legislatívy ľudských práv, neboli zapojení do vytvárania týchto vyhlásení alebo jednoducho nebol akceptovaný ich návrh a tým sa dostávam k tomu, čo spomenula Barbara v súvislosti s Tuniskom. Žiaľ, je to jeden z prípadov, z mnohých prípadov, kde tu nejde len o otázky problému v oblasti kapacity, je to jednoducho eh, obrovský nedostatok politickej vôle. Je to nedostatok eh, politickej vôle zo strany členských štátov. Je to mnoho podobných príkladov aj v iných oblastiach eh, v predchádzajúcom systéme. Eh, tu bol tlak na predsedníctvo, aby sa to presadzovalo, ale teraz eh, sme o mnoho vo mnoho slabšej pozícii, kde táto služba pre zahraničnú činnosť nebude schopná presadzovať niektoré takéto body, tak ako v minulosti. Mm, ďalej pokiaľ ide o to sídlo v Bruseli, pre kohom, aj to by som rád objasnil, E, ten, e, to nedorozumenie, ktorému došlo isté, že e, to, že kohom bude sídliť v Bruseli, nebude znamenať, že sa zrušia sídla v ostatných hlavných mestách členských štátov. Ešte stále budú odborníci, ktorí budú prichádzať do Bruselu z ministerstiev a tá bruselská kancelária kohomu bude iba zastrešovať nejakým spôsobom tie ostatné. A to je potrebné si vyjasniť. Mandát bruselského kohomu je potrebné presne popísať, e, aký bude z oči voči tým národným e, zastúpeniam kohomu. A to bude zahrňať aj monitorovanie a sledovanie všetkých politických krokov v oblasti zahraničnej politiky na úrovni Európskej únie a to jednoducho odborníci z členských štátov nemôžu urobiť, pretože e, tých rozhodnutí je tak veľa, že nemôžu mať bezprostredný prístup k týmto rozhodnutiam jednoducho na chodbách inštitúcií, parlamentu alebo komisie alebo rady. Mm, ďalej, delegácie, e, tam je obrovský problém so zdrojmi, je tam nedostatok zdrojov a to sa prejavuje aj v zhoršení činnosti v oblasti ľudských práv. Mm, vidíme, že miestni obhajcovia ľudských práv to pociťujú, najmä je tu obrovský zmetok, e, pokiaľ ide o to, kto presne zodpovedný za ktorú oblasť Hm, v minulosti e, zaznamenali relatívne rýchle reakcie, keď prišli na ambasádu daného členského štátu. E, teraz e, sú však posielaní na e, zastúpenie európskej vonkajšej činnosti a to už nie je hm, také priame ten kontakt. Je potrebné teda obsesniť zodpovednosť a právomoci v tejto oblasti. Isté, že delegácie majú problém s zdrojmi a budú ho mať aj naďalej. To sa nepodarí vyriešiť zo dňa na deň. Je potrebné nájsť kreatívnejšie spôsoby, ako využiť všetky skúsenosti a poznatky a vedomosti aj členských štátov, z veľvyslanectiev a e, zvýšiť mieru flexibility pre členské štáty, aby dokázali e, sledovať e, a držať sa tých oblastí, kde majú pracovníkov a kde majú svoje najlepšie skúsenosti a svoje silné stránky. Ďakujem. Uh, no, uh... Ďakujem pekne, Dave. Veronik, chcete niečo povedať k tomu? Musím povedať, že David má právu, e, pravdu v tom, keď hovorí, že ten jazyk, e, formulácie a e, načasovanie vyhlásení, to sú také malé problémy, ktoré dúfam sa podarí odstrániť, ale keď napríklad hovoríme o tých troch spoločných rezolúciách na úrovni valného zhromaždenia OSN na tému Barmy, Iránu, Kanadu, Kanady a Severnej Korei a tiež v súvislosti s trestom smrti. Ešte stále predsa len je mnoho otvorených tém, ale súhlasím s tým jazykom, s formuláciou a prezentáciou. Tam boli nedostatky pokryť o Tunisko. Ja som bola veľmi rada, že eh, hovorca a Kathy Ashtonovej dnes ráno vyjadril a zaujal veľmi jasné stanovisko v tomto smere. Pre nás je dôležité, aby sme jasne sledovali vývoj ľudských práv v oblasti v tejto súvislosti s Tuniskom a aj v nadväznosti na vyhlásenia, ktoré boli prednesené. Um, aj komisár eh, File sa k tomu vyjadrila, myslím, že aj hovor. Hovorca uh, baronky Aštenovej k tomuto zaujalo jasné stanovisko dnes ráno je dôležité, aby sme prenechali zodpovednosť na členských štátov v daných eh, oblastiach. Ak to totiž tak nebude, tak eh, sa vystavíme riziku, že ak delegácie nebudú pocitovať eh, dostatočnú mieru koordinácie, tak znížia svoje požiadavky v oblasti ľudských práv v porovnaní s minulosti, keď delegácia Európskej únie sa vnímala ako hlavný hovorca pre tie najnaliehavejšie témy. A ďalej Niektoré členské štáty sa môžu potom eh, vyhovoriť, že sa to netýka ich, že sa to týka iných. Máme eh, veľmi dobré skúsenosti s viacerými členskými štátmi eh, na diplomatické úrovni a bolo by veľmi hlúpe a neuvážené nevyužiť tieto skúsenosti. Musíme zabezpečiť výmenu informácií, ďalej tiež spoločné riešenie problémov nechceme, aby sa členské štáty domnievali, že to nie je politika, ktorá sa týka ich. Isté, že ešte stále je to ich zahraničná politika, ešte stále je to vďaka nim, že máme tieto víza, že máme lepšiu koordináciu a koherentnosť medzi vnútornými a zahraničnými otázkami. Ešte stále je to vďaka nim, že máme k dispozícii tieto diplomatické služby a skúsenosti. Inak eh, by táto služba vôbec nemohla fungovať. Teda vyžaduje si to ochotu E, na obidvoch stranách a taktiež porozumenie. E, ďalej, pokiaľ ide o e, to, čo povedala pani Lochbíler, zastúpanie tých vysokých funkciách, nuž pokiaľ ide o tých mimoriadných zastupcov, pani Eštenová minulý rok uviedla na Margo tejto témy, že ich je príliš veľa. Viem, že niektorí sa domnievajú, že majú jasnú predstavu, ako by sa táto situácia mala eh, vyvíjať. Eh, začiatkom tohto roka eh, vo februári už budeme mať predstavu, pretože vyprší lehota pre niektoré tieto funkcie. Ja sa však domnievam, že sa to neuberá takým smerom, ako sa tu popisuje. Chceme, aby celá hierarchia a všetci funkcionári tejto služby boli zodpovední aj v oblasti ľudských práv, aby sa všetci venovali aj témam demokracie a ľudských práv. Neviem, ako to presne bude v budúcnosti, ale v každom prípade chceme, aby to platilo pre všetkých eh, zástupcov na vysokej úrovni. Eh, to je asi všetko, čo som chcela povedať. A ako ste už uviedli, eh, naďalej budeme ochotní diskutovať, budeme mm, ochotní a veľmi radi príjmeme vaše pripomienky. Je to spoločné naše úsilie. Ďakujem. Takže teraz môžeme dať slovo pánovi Žibovi, ktorý vlastne bude predsedať tomuto výboru. Ja som za posledných 8 nocí strávila každú noc v inom mieste v Malajzii, čiže skutočne si musím oddychnúť, trpím jetlagom, takže môj kolega skutočne slúbil, že tie body, ktoré ešte v programe zostali neprerokované, že sa ich ujme. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. No, takže želám skore zotavenie. Takže prejdeme k bodu 6. Ide tu o zmenu a doplnenie nariadenia rady. Ide tu o dokument Rady o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov. Máme tu viacero pozmeňovacích návrhov a je tu stanovisko, ktoré bude prezentované vo výbore LIBE. Tento výbor bude o týchto pozmeňujúcich návrhoch diskutovať 25. a 26. januára. Preto bude tak AFED ako aj výbor DRUA tieto dva výbory sa budú musieť pripraviť na túto diskusiu a budú musieť o tomto stanovisku vecne diskutovať. Chcel, chcel by som sa poďakovať pani Lochpírovej za prácu, ktorú odviedla v tejto oblasti. Toto stanovisko bolo 14. oktobra uplynulého roku aj v našom podvýbore predstavené Skutočne sme mali, pamätám si, na zaujímavú rozpravu. Viaceré mimovládne organizácie sa na tejto diskusii zúčastnili. A máme tu 9 kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Vy ste tu zohľadnili 44 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli zaslané a predložené. A myslím si, že všetky tieto pozmeňujúce návrhy budú, respektíve boli vzané do úvahy tak, ako sa, ako sa náleží. Tieňoví spravodajcovia, máme tu zástupcov z EPP, z SD, z ALDE a aj z GUE. Myslím si, že potom, čo nám tu povie pár informácií pani Lochbillerová, tak nám povedia tieňoví spravodajci viac informácií. Ďakujem. Pekne, pán predseda. Chcela by som začať tým, že sa poďakujem výbor, sekretariátu pod výboru DROA a parlamentnému sekretariátu na to, že sme sa mohli venovať tejto téme. Skutočne nám pomohli pri našej práci a v našom úsilí. Nebudem sa teraz venovať všetkým pozmeňujúcim návrhom a otázkam, ktorým sa venujú, ale chcela by som povedať, že cieľ našeho, našeho výboru pre ľudské práva je ten, aby Frontex pracoval lepšie, aby sme lepšie podporovali ľudské práva vo svete, e, normy, ktoré s nimi súvisia a princípy. Čiže je to vlastne príspevok, tieto pozmeňujúce návrhy sú príspevok k tomu, aby Frontex skutočne pracoval ešte na lepšej úrovni ako doposiaľ. A preto tieto pozmeňujúce návrhy obsahujú aj to, že máme tu nezávislé vyhodnotenie, evaluáciu, preto by som odporúčila, že by sme mali mať viacero priehľadnosti alebo transparentnosti eh, fir, písomným spôsobom, aby sa teda Frontex odpovedal parlamentu. Mali by sme tu mať konkrétne znenia, presné znenia, ako sa majú medzinárodné normy dodržiavať aj v otázke ľudských práv, aby sme neboli príliš všeobecní. A očakáva sa, aby Frontex skutočne využíval skúsenosť a vedomosti medzinárodných inštitúcií ako uh, uh, OSN, a jeho sekcia pre ľudské práva. Čiže to sa toľko k obsahu. Teraz pokiaľ ide o postup ako taký, je tu vlastne druhý krát, čo s týmto textom sme predstúpili pred náš predvýbor. Naposledy sme sa tomu venovali pred Vianocami v Štrasburgu. Ja som sama sa zúčastnila na viacero bilaterálnych stretnutiach s tieňovými spravodajcami a inými e, poslancami Európskeho parlamentu. Vlastne až do dnešného rána som si myslela, respektíve som zastávala názor, že by sme mohli nájsť týchto 9 pozmeňujúcich kompromisných návrhov, ale e, musím povedať, že pozmeňujúci návrh číslo 7 už nemôže obstať, pretože už sa medzičasom situácia ohľadne obsahu tohto pozmeňujúceho návrhu zmenila. Mám tu aj feedback k môjmu pozmeňujúcemu návrhu uh, od tieňového spravodajca z Libe, ktorý tu mám teraz pred sebou, kde sa kde je viacero otázok ohľadne návrhov, ktoré som predložila. Možno k niektorým sa nám podarí nájsť určitú zhodu. Je to celý zoznam otázok, ale pokiaľ ide o tieto pozmeňujúce návrhy a pokiaľ ide o obsah týchto otázok, tak by sme mohli mať určité problémy s presadzovaním takéhoto znenia. Ale možno si vypočujeme viac priamo od kolegov Tuna. Takisto som povedala, že sa nám podarilo dosiahnuť viacero kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že obstoja a máme tu aj úst, dva ústne pozmeňujúce návrhy, kde sa e, v jednom pýta i predkladateľ, či môže kompromisné e, znenie pozmeňujúceho návrhu, ktorý je predložený v písomnej podobe, byť podporné. Potom sú tu ešte pozmeňujúce návrhy, ktoré prichádzajú od spravodajcu za EPP, pána Komucaka, ktoré sa netýkajú konkrétne prísne agendy e, ľudských práv. Je tu viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú vzťahu Frontexu a národných vlád členských štátov. A nakoľko nemáme iné výbory, ktoré by sa týmto zaoberali, tak som v podstate principiálne povedala áno, že ich môžeme zakomponovať do stanoviska nášho výboru DROA, až sa to tak dostane aj do výboru LIBA. Potom tu máme ešte pozmeňovacie návrhy, alebo aspoň som si myslela, že tu je jeden pozmeňujúci návrh, ktorý by bol podporený, aspoň zatiaľ som v decembri nedostala žiadne iné informácie ohľadne tohto pozmeňujúceho návrhu, ktoré hovoria o tom, že vlastne v tomto dokumente nepoužívame výraz nelegálny, v angličtine illegal, ale používame výraz irregular, irregulárny. Čiže aj v rámci Frontexu, keď sme boli e, vo Varšave, e, boli tam niektorí zástupcovia parlamentu, Eh, sám predkladateľ tohto návrhu povedal, že výraz v angličtine irregular, čiže irregulárny, je lepší výraz a preto som tento, na, tento výraz v pozmeňujúcom návrhu použila iba jedenkrát a v domnení, že to bude platné pre celý dokument. A eh, podľa toho, čo som počula, eh, respektíve čo som sa dozvedela z prekladu, tak budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu v afete vo štvrtok. Ďakujem pekne. A teraz by som sa chcel spýtať, či sa hlási niekto o slovo k tejto téme, k týmto návrhom, k týmto pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem. Poďakoval by som pani Lochbiller za spoluprácu a je to široká spolupráca v mnohých bodoch, veľmi komplexná, o texte, o ktorom hovorujeme, hovoríme. Mohol by som povedať, pán predsedajúci, že je to veľmi dôležitý text, pretože sa ním upravujú, upravuje na novo existencia Frontexu z politického hľadiska a to aj odráža táto správa. Hlavným Účelom je zosúľadiť dve veci. Predovšetkým chceme posilniť zdroje Frontextu, jeho efektívnosť a zároveň chceme posilniť úctu k ľudským právam a túto podporovať. V, vo výhľade takéhoto dôležitého textu a jeho priamého dopadu by sme mali zabezpečiť, aby sme fungovali účinne s komplexnými, zložitými záležitostiami zvyšovania irregulárnej alebo nelegálnej, akékoľvek slovo si už zvolíme, e, migrácie do Európy. Toľko z mojej strany, ale dodám ešte to, že dôležitosť Frontexu je zásadne dôležitá pre také krajiny, ktoré sú na hraniciach, vonkajších hraniciach Európy a ktoré čelia obrovským problémom, keď sa pokúšajú vysporiadať sa s vlnami migrantov. Napríklad e, Gréci, pán predsedajúci, naozaj zvažujú, aký efektívny je Frontex, hoci sa z oberajú otázkou ľudských práv. 90 e, nelegálnych alebo neregulárnych imigrantov, neviem, či ktoré slovo sedí, možno ho nájdeme v konečnom dôsledku. 90 týchto emigrantov začínajú svoju cestu do Európy v Grécku, to je ich prvá zastavka. A v mojom návrhu som sa pokúšal upriamiť vašu pozornosť na to, ako zmeniť, ako zmeniť túto vec. Som tieňovým spravodajcom EPP a pokúšam sa intervenovať v tejto veci. Samozrejme, že treba ľudské práva rešpektovať, nemáme robiť ústupky, ale efektívnosť agentúry Frontex je rovnako dôležitá a s týmto na mysli ešte raz ďakujem pani Lochbiller za ducha spolupráce, ktorý prejavila aj pri kompromisných návrhoch a poprosil by som ju, aby pristupovala s otvorenou mysľou k predloženým pozmeňujúcim návrhom aj k tým, ktoré sú citlivé, ktoré som práve spomenul. A pani Lochbiller, som si istý, že prijatie to, takéhoto návrhu ak by nebol dobre nastavený, by znemožnilo Frontexu pracovať. Bolo by veľmi negatívne. Preto potrebujeme také, taký text, ktorý by dodal ďalšiu pridanú hodnotu kontextu ľudských práv. Pretože treba ešte pridať niečo k tomu, čo napísala komisia v pôvodnom znení. To je jediná vec, voči ktorej namietam. Treba tam ešte zvýšiť pridanú hodnotu, ale čo sa týka spolupráce a ďalších záležitostí, výbor AFET pracuje v súčinnosti s nami, v tým sme spokojní a dúfam, že napokon nájdeme správny kompromis. Ďakujem aj ďalším tieňovým spravodajcom a poslancom výboru za výbornú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chce sa prosím ešte niekto vyjadriť k tomuto bodu, teda k týmto pozmeňovacím návrhom alebo ústnym pozmeňovacím návrhom? Ak nie, tak eh, možno pani spravodajkyňa by sa ešte mohla a keďže tieňoví spravodajcovia, kolegovia socialisti alebo liberáli e, sa teraz nevyjadrujú, ani zo skupiny GUE, veľmi ťažko sa mi to teraz sumarizuje, pretože to, čo som od nich sa dnes dozvedela, je v poriadku, ale ja ešte som nepočula názory ostatných tieňových spravodajcov, takže zajtra alebo pozajtra, keď e, bude mať jasnejší obraz o tom, ako celá situácia vyzerá a ako veľmi by sme mali podporovať rozličné protichodné kompromisy, potom sa môžem vyjadriť. Teraz môžem povedať len toľko, že môjim zámerom nie je vytvoriť ďalšie bremena pre Frontex, takže by som znemožnila činnosť tejto organizácie, ale všetky kompromisy, a niektoré z nich sú zase na opačnom extrémnom konci, to musím podotknúť, zasa nedbajú na ľudské práva, pretože síce na papieri e, obhajujú ľudské práva, ale v skutočnosti v praxi by sa nič z ľudských práv nepodarilo presadiť pri takomto znení. Takže pod takýto text ja sa bez zuby text podpísať nemôžem, ale dúfam, že až takto ďaleko nezajdeme do takýchto extrémov. Ďakujeme. Ja tiež dúfam, že nájdeme odpoveď a vhodné riešenie. Ďalší rečník sa hlásil slovo. Opäť jeden z tieňových spravodajcov. Ďakujem. Samozrejme, že sa budeme pokúšať nájsť kompromisné riešenie. Ja len dúfam, že nikto nestiahne svoj podpis spod tohto textu pani Lochbiller. Dúfame, že pani Lochbiller si je vedoma svojich vyjednávacích schopností a že sa dostaneme ku vhodnému kompromisu. Trvám iba na tom, že bez ohľadu na obavy, ktoré som tu už vyjadril, alebo námietky, ktoré som vyslovil, je naozaj problém len s niektorými drobnými vecami v správe a chcem vysvetliť, prečo s týmito vecami problém je. Dnes sme tu jediní ktorí už bod po bode sa podrobne vyjadrili a teraz musíme čakať na názory ostatných. Ja neviem, ako ostatné skupiny e, zareagujú, to je len logické. Budeme čakať a budeme pokračovať v rozhovore a hľadať najlepšie riešenie. Toľko z mojej strany. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Myslím si, že po takýchto slovách pani Lochbiller nájde spolu s kolegom riešenie, ale chce sa tu ešte vyjadriť aj pán Howitt. Chcem sa ospravedlniť, pani Lochbiller. Zabezpečím, že naši teneví spravodajcovia sa s vami skontaktujú, pretože doteraz to nebolo možné. Ospravedlňujem sa za nich. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że na tym moglibyśmy... Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme týmto ukončiť bod číslo 6. A teraz tu máme ešte jeden bod. A už máme iba 10 alebo 15 minút k dispozícii. Musíme sa zaoberať bodom číslo 7. Ide tu o správu poslancov, ktorí sa ako členovia delegácie výboru AFED zúčastnili na valnom zhromaždení OSN, ktoré sa konalo 14. a 16. novembra roku 2010. Čiže ako som už povedal, bola to delegácia desiatich členov a bola tam aj pani Lochbílerová, ktorá sa na, to, na tejto delegácii zúčastnila. Bolo tu viacero stretnutí v rámci delegácie. Pán Leichtfried tam bol tiež. Hovorilo sa tu predovšetkým o situácii v Južnom Sudáne, v Afrike a ide tu o Bezpečnostnú radu OSN. Myslím si, že otázka Sudánu bola hlavným predmetom diskusí, ktoré sa konali. V Sudáne sa konalo referendum, to všetci vieme, čakáme teraz na výsledky pani Lina Advicen z, zo sekretáriatu Vysokého komisára pre ľudské práva je tu dnes tiež a preto by som ju poprosil, ak chce, mohla by pár slov k tejto delegácii povedať. Nech sa páči. mám tu tej propozície korekty, aby najprv... E, a mám tu ešte návrh, hovorí pán predseda že by možno pán Leichtfried ako prvý sa chcel chopiť slova a vyjadriť sa k tejto delegácii. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je mi veľmi ľúto, že nám zostalo iba 10 minút. Naplánovala som si polhodinový prejav a teraz sa pokúsim čo najlepšie skrátiť ho. Predovšetkým by som chcel povedať, že celá delegácia mala veľký záujem o prácu, boli to veľmi dobre pripravení ľudia a stretnutia, ktoré sme absolvovali, boli na najvyššej úrovni, veľmi vysokej úrovni a zmena, ktorá vyplýva z Lisabonskej zmluvy, sa dotýka aj istých delegácií, kde je teraz možnosť naozaj sa stretnúť s veľmi vysoko postavenými úradníkmi. Je to oveľa lepšie pre parlament, ako tomu bývalo v minulosti. Toľko úvodná poznámka na záver. <laughs> Na úvod, prepačte. Čo sa týka záležitosti Sudánu, to bola jedna z veľkých vecí, o ktorej sme hovorili veľkých tém a partnery, s ktorými sme sa stretli, si neboli istí, ako dopadne toto referendum. Nebolo isté, či sa dá pripraviť e, referendum za takýto krátky čas a všetci vložili do tejto veci veľa úsilia OSN a ďalší partnery, ktorí boli zapojení. Zdá sa nám, že za týchto okolností referendum bolo z formálneho hľadiska náležité a z tlačových vyhlásení mám tiež taký dojem. Čo sa týka záležitosti ľudských práv vo všeobecnosti v súvislosti s otázkou financovania, samozrejme OSN má dostatok finančných prostriedkov na boj s porušeniami ľudských práv a OSN má pocit, že Peňazí je stále menej, najmä pre tie organizácie, ktorým nie je povinné OSN platiť a ktorým platí len na dobrovoľnej báze. To bola jedna téma, o ktorej sa hovorilo. Veľmi e, špecializovaná záležitosť. Výbor pre ľudské práva hovorilo o otázke organizovania práce medzi New Yorkom a Ženevou. A pokúšali sme sa presadiť názor, že by bolo lepšie v New Yorku mať akýsi hlavný stan a v Ženeve by sa robila výkonná činnosť. Nie je dobré, aby boli dve rovnaké centra s rovnakými právomocami, pretože potom sa všetko predržuje a komplikuje. Niekedy členské štáty sa pokúšajú zapojiť do práce Rady pre ľudské práva a to sú ľudia práve z tých krajín, ktorá nemá veľmi dobrú povesť z oblasti ľudských práv. Títo ľudia sa potom dostanú dovnútra, stanú sa insidermi a môžu byť aj prekážkou v ďalšej práci, pretože sa pokúšajú blokovať veci. Na druhej strane môžu byť aj vtiahnutí do veci a presvedčení o správnosti. Európska únia po Lisabonskej zmluve sa pokúša v rámci systému OSN nadobudnúť väčší vplyv, väčšiu váhu. Jedna vec e, bude hlasovanie, kto hovorí za EÚ a na akej úrovni môže niekto hovoriť za EÚ. Bolo zvláštne, že všetky tie štáty, ktoré pred niekoľkými týždňami hlasovali ktoré, krajiny, ktoré majú dobré vzťahy s EÚ a ku ktorým sa EÚ správa veľmi ústretovo, čo sa týka obchodovania a podobne, sú to dve tretiny krajín AKT napríklad, napriek tomu hlasovali proti EÚ v tejto otázke. A veľmi jasne sme povedali zástupcom týchto krajín, že takto sa priateľstvo nevníma u nás, takto nerozmýšľame o tom, čo to je priateľstvo a nepokladáme to z ich strany za priateľský krok voči EÚ. Boli tu mnohé ďalšie zaujímavé záležitosti, o ktorých sme hovorili, ale zosumarizujem to. Zaujímavá delegácia, dobre zorganizovaná. Ďakujem tým, ktorí sa eh, podielali na jej organizácii a takisto sme si zašportovali, pretože všetky kancelárie OSN sú po celom New Yorku a my sme prijali zásadu, že budeme chodiť len pešo. Vytvorili sme nové slovo pre e, tí, ktorí ste boli v armáde, ho možno poznáte. Pochodovali sme, pochodovali a pochodovali. Ale bolo to aj zdravé a dobre pre nás. pochodujúca delegácia to bola. Ďakujem pekne za tieto informácie. Skutočne nám je ľúto, že nemáme tú pol hodinu, ktorú ste tu spomínali, aby sme si vypočuli ešte detaľnejšie informácie. Možno ešte pani Lochbílerová by chcela niečo povedať. Ďakujem pekne. Nemám veľa čo dodať k správe pána Lechfrieda. Mali sme stretnutie s Michel Bachelier, ktorý pôvodne, ktorá pôvodne viedla štát Čile, teraz pracuje v oblasti ženských práv, má mnoho práce a disponuje finančnými prostriedkami na vykonanie tejto práce. To bolo celkom dobrá správa vypočuť si, že ženy, ktoré sú v, konf- v krajinách, ktoré sú v konfliktách a vojnách, dostávajú istú podporu, pretože aj pre parlament je to dôležitá téma. Po druhé, povedala, že sa sústredí na mileniové ciele v oblasti úmrtí pri pôrodoch alebo úmrtí matiek a sústredí sa na extrémnu chudobu žien. Takže jej E, slová boli veľmi pozbudzujúce. Povedala, že keď bude na budúce v Bruseli, celkom rada by prišla do parlamentu a osobne nás oboznámila s jej prácou. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel poprosiť pani Addison, či by chcela niečo povedať. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Keďže máme už veľmi málo času, nebudem hovoriť dlho. Chcela som vám povedať, o tom, čo bolo dôsledkom tohto valného zhromaždenia v oblasti ľudských práv, aké dopady malo. Valné zhromaždenie pred Vianocami prijalo 65 uznesení, e, ktoré sa týkali rozličných tém ľudských práv. Nebudem vás nudiť vymenovávaním všetkých týchto 65 tém, jedne, že by vás to hrozne zaujímalo o 6.30 pondelok večer, ale chcela som spomenúť len niekoľko Mnohé uznesenia boli prijaté konsenzom, ale tie, ktoré dostali najviac pozornosti médií, boli tie, ktoré sa neprijali konsenzom, takže začnem tými kontroverznými. Predovšetkým, čo sa týka situácie jednotlivých krajín, ktorými sa zaoberalo valné zhromaždenie OSN, Miarmansko, Severná Korea, Irán a Stredný východ ako taký. 11 uznesení iba pre Stredný východ napríklad, takže nič nové pod slnkom na tomto zozname krajín, ktoré posudzovala OSN. Keď sa pozrieme na tematické rezolúcie, hovorili sme o mimosúdnych popravách, ktoré takisto podporila aj Európska únia. Takéto uznesenie bolo prijaté a tieto mimosúdne popravy sa odsúdili všade na celom svete, ale bola to veľmi kontroverzná vec, ktorá sa týka sexuálnej orientácie. Možno to bola tá najhorúcejšia téma na valnom zhromaždení, kedy cieľom EÚ bolo zapracovať do textu uznesenia zraniteľnosť e, osôb, ktorý, ktoré sú vystavené mimosúdnym popravám len preto, že majú inú sexuálnu orientáciu a táto zmienka v texte bola odstranená, ale potom vďaka nátlaku Spojených štátov napokon väčšina krajín prijala aj toto uznesenie. Čo sa týka uznesenia k trestu smrti, tam bola väčšia, početnejšia väčšina ako kedykoľvek predtým a preto pokladáme toto uznesenie za úspech. Toto uznesenie skutočne je takým hlavným krokom smerom k vyriešeniu tejto situácie, ale skutočne to valné zhromaždenie e, bolo proti takýmto nepriateľným krokom. Potom tu ešte boli nové pravidla, pokiaľ ide o zaobchádzanie so ženami väzenkyňami. Myslím si, že by bolo dôležité uvieť, že tieto nové pravidla by nemali byť opomenuté Európskou úniou, nakoľko takisto prechádza viacerými iniciatívami zmien postupov v tejto oblasti, ako napríklad e, budúca štvrtá smernica alebo zelená kniha o väznení v roku 2014 budeme mať takisto konferenciu k tejto téme, to je dobré, aby sme to tu spomenuli, čiže nebudem vás už viac zdržiavať, to je skutočne všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za tento skutočne krátky vstup. E, je tu 85 návrhov uznesení, to je skutočne impozantné, tak ako ste to uviedli. Chcel by som povedať, že v budúcich týždňoch budeme musieť vyriešiť e, e, obsadenie delegácie do Genevy, do Ženevy. Je tu o bod číslo 8, rôzne v úvode sme mali informáciu, že by sa k tomu vyjadrila pani Beržia. Nech sa páči. V úvode som sa na to pýtala, ale možno ma pani predsednička celkom správne nepochopila. Uh, Mali sme na programe e, toho dosť veľa a ja som len žiadala, aby sme sa venovali trochu pozornejšej situácii v Tunisku. Ja e, na to neustále poukazujeme, je mi to ľúto, ale skutočne tam dochádza k veľmi závažnému vývoju v tejto krajine. Došlo k úmrťu 20, 30, možno až 50 ľudí a možno ten zoznam bude ešte ďalej raz na informácie, informácií, ktoré máme z Tuniska. Teda myslím, že e, tento náš podvýbor by sa mal zaoberať touto otázkou. Musíme hovoriť e, e, aj o téma, ktoré spomenula Barbara, aj pani Šáke. Niektorí z nás budú bojovať za to, aby sme konečne mohli aj v pléne viesť rozpravu na túto tému. Musíme E, aj my tu na podvýbore sa venovať tejto téme a musíme sa pozorne zamyslieť nad e, touto otázkou. E, ja som bola potrestaná, nemôžem sa zúčastniť delegácie do Tuniska, pretože ja som sa iba odvážila povedať to, čo si mnohí myslia, síce, že Európska únia používa dvojaké metre. Žiaľ, sú niektoré skupiny, ktoré majú väčšinu v tomto parlamente a nie sú ochotné uh, odhlasovať pozmeňovací návrh, ktorý by mi umožnil zúčastniť sa tejto delegácie. Ja sa k tomu nechcem vrácať, to nie. Ja nemusím ísť do Tuniska, aby som vedela, čo sa tam deje, to nie. Ale musíme sa venovať týmto otázkam iným spôsobom. Musíme sa pozorne pozrieť na to, čo sa tam deje. A ešte posledná vec, ktorú by som rada povedala. Pani Arno spomenula počas tejto schôdze, že hovorca baronky Aštenovej dnes ráno veľmi jasne zaujal stanovisko k udalostiam tohto víkendu. E, nuž, pani hovorkyňa povedala nasledovné. Vyzvala tuniské orgány, aby obmedzili využívanie sily. Myslíte, že toto je také jednoznačné stanovisko, obmedziť využívanie sily po tom, čo možno 30 alebo 50 ľudí prišlo o život v takomto útoku? Mm vôbec neodsudila tieto násilné útoky, vôbec nespomenula tie vraždy, o ktorým došlo v Tunisku. E, ja si myslím, že Európska únia by to mala urobiť, mala by odsúdiť tieto násilné činy. E, toto stanovisko, ktoré bolo dnes ráno prednesené, je veľmi ďaleko od nejakého jednoznačného stanoviska. Je to škandál. je tu len o obhajcov ľudských práv, ktorí trpia. E, tí trpia už dlho v Tunisku. Tí, ktorí sa postavia, ktorí vystúpia proti vláde, e, sú roztrúsení po celej krajine a sú e, svetkami obrovských násilných útokov. Mm, musíme sa pozrieť na dianie v Tunisku. Je to naša spoločná zodpovednosť, aby sme odsúdili toto dianie, pretože tu ide o dôveryhodnosť Európskej únie, Európskeho parlamentu v týchto oblastiach, ktoré sa týkajú ľudských práv. Nemôžeme e, toto pripustiť, nesmieme sa nečine prizerať bez toho, aby sme zakročili. Je potrebné, aby parlament e, aj v pléne, aj na tejto schôdzi podvýboru sa k tomu vyjadril, pretože je to naša zodpovednosť a mali by sme sa pozrieť na toto vyhlásenie, mali by sme e, si ho vyžiadať, toto vyhlásenie pani hovorkyne, pretože to ani vzďaleka nebolo dostačujúce. Ďakujeme pekne. Pani Veržia, domnievam sa, že to, čo ste spomenuli, je správne. Počas plenárnej schôdze na budúci týždeň by sme sa mali venovať tejto téme a tiež by sme tomu venovali, mali venovať aj mimoriadnu schôdzu nášho podvýboru v rámci rozšíreného predsedníctva sa tomu budeme venovať. Domnievam sa, že e, čas Vianoc, teda tá prestávka, keď Európsky parlament nepracoval, že e, toto obdobie bolo skutočne veľmi dramatické, pokiaľ ide o situáciu ľudských práv v Európe, ale aj vo, vo svete. O tom sme už napokon hovorili aj v bode 1. Ide napríklad o proces e, Michaila Chodorkovského, ďalej Lebedeva, a taktiež ide o voľby v Bielorusku, o zatknutia mnohých e, členov opozície v Bielorusku, ďalej je tu Tunisko. Toto všetko sú udalosti, ktoré prebehli veľmi e, dramaticky v tomto čase sviatkov. Neviem, či je tu nejaká súvislosť s tým, že európske inštitúcie eh, nie sú schopné reagovať v čase sviatkov. Európsky parlament v každom prípade nebol schopný reagovať. Napríklad na udalosti v Bielorusku. Na budúci týždeň v stredu sa chystá zasadnutie Euronestu, bude E, sa rokovať o Bielorusku a taktiež výbor AFET sa bude venovať tejto téme. Myslím, že je to dobrá príležitosť na to, aby sme hovorili o týchto témach a myslím, že je možné, že sa príjmu aj potrebné rozhodnutia. Už e, sa nesmú ďalej odkladať. Nemôžeme iba hovoriť o dialogu, musíme niečo urobiť. Dámy a páni, e, náš čas vypršal. Rád by som sa poďakoval všetkým zúčastneným. Pani Lochbíler ešte žiada o slovo. Prepáčte, ja by som rada len podporila, e, čo povedala pani Veržiad. Musíme rokovať s Tuniskom, musíme, možno keď sa delegácia vráti, by sme sa tomu mali taktiež venovať. ešte otázka možno na sekretariát. E, neviem presne, či je to pravda. Ja som sa dočítala v článku e, novin EU Observer, že vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová sa spája s embargom proti e, zbraniam, ktoré je namerené proti Číne. Neviem, či e, to súvisí s masakrom na námestí Tiananmen. Teda je tu o konkrétnu e, požiadavku, v akých prípadoch sa toto embargo môže zrušiť. Neviem, či o tomto máme nejaké podrobnosti, ak sa e, to bude prejednávať v budúcnosti, mali by sme sa tomu aj my venovať. E, kto vie, možno ten článok vôbec nie je pravdivý. Len e, tak na okraj som sa chcela opýtať. Nož, um, ehm, túto schôdzu sleduje aj verejnosť, um, ale predsa len táto otázka je veľmi relevantná. Je to otázka, ktorá uh, je nad rámec zodpovednosti napríklad pani Arno, pretože vo štvrtok a v piatok z polovice decembra 16. E, a 17. decembra sa tomu rada venovala a e, údajne vysoká predstaviteľka a ďalší strategickí zastupcovia, ktorí sa venujú e, vzťahom s Čínou, Ruskom a Spojeným štátom, tiež sa venovali možnosti opätovného otvorenia témy zbraňového embarga proti Číne. Ide to teda téma, ktorá súvisí s uznesením rady. Myslím, že je vhodné, aby sme e, túto otázku položili aj v úvode schôdze e, AFET. My sa snažíme získať tieto dokumenty, ale nie sú verejné. Ja som sa pýtala nejakých ľudí, ale nikto o tom nič nevie. Nemáme žiadne oficiálne informácie. Je možné, že existuje nejaká nová inštitucionálna forma príjmania politických rozhodnutí na úrovni vysokej predstaviteľky bez toho, aby Európsky parlament vôbec mal prehľad o takomto vývoji. A dozvedá sa e, o tom až z médií. Ďakujeme pekne. Myslím, že táto otázka nie je žiadnou novinkou. Už sme o tom diskutovali, ale predsa len ďakujeme za toto vysvetlenie. E, ja by som sa ešte rád poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto schôdze. Ďakujem aj pozvaným hosťom, ďakujem aj tlmočníkom. A tým dokončím našu schôdzu. Ďakujem. She, she